Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobrý deň, vítam vás. Najprv na úvod by som vám rád povedal, že som veľmi rád, že vás môžem privítať na tomto seminári o občianskom práve a spravodlivosti. Vítam zástupcov národných parlamentov EÚ, ktorí dnes prišli v hojnom počte a dúfam, že ešte ďalší prídu. Takisto vítam zástupcov um, uh, Európskeho súdu, zástupcov Európskej komisie, zástupcov Európskeho parlamentu a všetkých expertov, ktorí uh, sú, ktorí prišli na tento seminár. Budeme hovoriť o jednotlivých aspektov medzinárodného súkromného práva. Dnešné stretnutie mm, sa bude odohrávať v takom kontroverznom duchu. Položili sme si totiž otázku, či e, využívajú občania EÚ voľný pohyb. Mm, tá odpoveď na túto otázku e, sa zdá byť veľmi jednoduchou. E, odpoveď je áno, pretože tým, že sa otvorili hranice, mnoho Európanov e, môže zmeniť svoj e, trvalý pobyt, e, môžu uzatvoriť manželstvo, môžu nadviazať pracovný môžu mať pracovný úvezok v inej krajine ako svojej domovskej krajine, ale kladieme si otázku, či náhodou tento voľný pohyb nie je e, príčinou častých problémov pre našich občanov. A preto budeme o tomto dnes diskutovať. E, naši občania totižto e, často musia čeliť ťažkým situáciám a problematickým situáciám, keď chcú uplatniť svoje práva. Ako zmeniť túto situáciu? To je predmet našej dnešnej diskusie. A som veľmi rád, že e, sa môžem podieľať na tejto výmene názorov, na tejto diskusii v tomto výbore zástupcov Európskeho parlamentu. Ako vždy, vďaka tomu um, si priblížime naše stanoviska, naše pozície. Uh, a dúfam, že závery nášho semináru budú inšpirujúce pre EÚ, ktorá vďaka tomu bude môcť predložiť nové legislatívne návrhy v oblasti e, medzinárodného súkromného práva. Toto je náš cieľ a toto je aj e, naša e, vôľa, naša túžba. Ja by som teraz chcel ospravedlniť neprítomnosť prítomnosť pána Klausa Heinera Léneho, predseda výboru pre právne veci Európskeho parlamentu, pretože e, práve v tomto zimnom období e, zúri chrípka a náš predseda podľahol tejto chrípke, ochorel a ja mám tú čest, že ho nahrádzam. Teraz chcem privítať pána profesora Köna Lenerca, podpredsedu Súdneho dvora Európskej únie. A teraz vám dávam slovo, pán profesor. Thank you, chairman. Ďakujem, pán predseda. Ehm, je to pre mňa veľká čest ako pre podpredsedu Súdneho dvora Európskej únie, že môžem byť na tomto stretnutí a môžeme hovoriť o posledných um, výsledkoch judikatúry Európskeho súdneho dvora, ktorá sa týka najmä občianstva EÚ. Čo sa týka občianstva, tak často sa toto občianstvo charakterizovalo ako tzv. piata sloboda. Um, čiže sloboda, ktorá zaručuje uh, slobodný pohyb pre ekonomicky aktívnych občanov. Ekonomicky aktívni občania sa môžu v Európe pohybovať od roku 1950, to už bol základ jednotného trhu. A e, to je ten často rozprávaný príbeh o, o e, slobodnom pohybe. Ale neekonomicky aktívni občania e, sa mohli pohybovať po Európe iba tak, aby, keď splnili niektoré podmienky. A viete, že to, bolo, e, tá, to bola tá podmienka, že mali dostatočné ekonomické zdroje a boli pokrytí zdravotným poistením. A v nedávnej judikatúre súdneho dvora e, je to tak, že e, okrem voľného, slobo, voľného pohybu, tak občianstvo je vlastne aj legálnym štat, statusom občanov členských štátov. A vnútroštátne opatrenia, ktoré majú e, ten dopad, že de jure alebo de facto zbavujú občanov EÚ tohto statusu, e, čiže statusu občana EÚ a zbavujú ho e, práv takýchto statusov. Čiže takéto vnútroštátne opatrenia protirečia e, európskemu e, právu. Čiže vidíte, že napriek tomu, že európske občianstvo e, sa sústredí najmä na cezhraničný slobodný pohyb medzi ženskými štátmi, už to nie je obmedzené na tento kontext slobodného pohybu, pretože vyskytujú sa také situácie, kde na e, prvý pohľad e, tá situácia e, je iba v tomto kontexte občanstva. A ja vám teraz veľmi stručným spôsobom poskytnem tri príklady. Prvý prípad je Luis Sambrano. Je to prípad kolumbijského otca a matky, ktorý boli nelegálnymi imigrantmi v Belgickom kráľovstve. Prišli sem s jedným kolumbijským dieťaťom a keď už boli v Belgicku, tak mali ďalšie deti. Sa im narodili ďalšie deti. A podľa uh, pra, uh, zákonom Novo Belgická tieto uh, deti, ktoré sa narodili v Belgicku, mali belgickú národnosť mohli mať aj kolumbijskú národnosť, ale urobili e, vyhlásenie e, na kolumbijskom konzuláte, že deti chcú, mm, že chcú, aby deti mali belgickú národnosť. A Belgicko e, odmietlo z dôvodov, ktoré nepozná súdny dvor, a teda otcovi zamietli povolenie na pobyt a pracovné povolenie. Takže Belgicko vlastne chcelo poslať otca späť do Kolumbie. Ale keďže otec e, je ako prvoradným opatrovníkom detí, tak e, to by znamenalo, že deti by e, boli poslané tiež preč z územia EÚ, eh, e pretože eh, ten otec nemohol byť imigrantom v inej členskej krajine. Čiže vlastne to boli dve eh, maloleté deti s európskym občianstvom a keby boli poslané do Kolumbie, tak to by znamenalo, že sú im odobrané prána, práva európskeho občana. Pretože uh, sú to Belgičania, ale rozhodnutie ich e, domovského štátu, e, to, že pošlú oca do tretej krajiny, to znamená de facto, že e, im boli upreté práva, ktoré sú nadviazané na európske občianstvo. A toto je vlastne kategória argumentácie, ktorá je reštriktívna. Ako to poukazuje ďalší prípad pani Shirley McCarthy E, pani Shirley McCarthy má dvojité občanstvo írske a e, britské. A celý život žila v Anglicku, Británii a nevyužila e, slobodný pohyb. E, zobrala si za muža e, občana z Jamajky a bol nelegálnym imigrantom vo Veľkej Británii e, povedala, a takisto ako aj Luis Sambrano, že uh, chcem uh, pra, uh, povolenie na pobyt pre manžela. A uh, súd povedal nie. Ale na to, aby mohli viesť dôstojný uh, rodinný život, museli e, odísť, mus, mali by odísť na Jamajku. Ale čiže môžu si vybrať, či budú žiť v EÚ alebo za hranicami EÚ. A keby pani McCarthy prišla do e, nejakého iného štátu EÚ, tak eh, jej jamajský manžel by za ňou mohol prísť. Preto, aby mohol pracovať, ale aj preto, že splnila eh, článok 7, aby tam žila ako neekonomicky aktívna osoba. A potom tu by sa mal zaručiť právo pre celú krajinu, aby, eh, pre celú rodinu, aby žili v tejto krajine. Ale keďže tu je národnosť páni pani Kartiovej, tak európske právo uh, už už neplatí. E, čiže pani McCarthy e, by nemala odísť z európskeho územia, pretože je občanom EÚ a môže ísť kam chce. Čiže tento prípad nebol pokrytý európskym občanstvom a pán McCarthy e, nemohol nadobnúť derivatívne právo občianstva a teda trvalého pobytu v, v Veľkej Británii. A potom je tu prípad Dereči. E, týka sa to E, tureckého občana, ktorý e, nelegálne žil v Rakúsku, zobral si ženu e, rakúskeho občianstva a ich deti mali dvojité občianstvo, čiže turecké a rakúske. A potom pán Dereči sa odvolal na judikatúru Ruisa Brano a uh, súd povedal áno, vy by ste mali byť v rovnakom rámci ako Sambrano, ale musí to byť fakticky zhodnotené a um, toto musí rozhodnúť vnútroštátny súd, či uh, keďže sa nebolo zaručené právo na pobyt pánovi Derečimu, či uh, tieto deti majú opustiť teritorium EÚ. Čiže ja vlastne hovorím to, že nedávny vývoj judikatúry e, po, považuje európske občanstvo za komponent na to, aby e, sa posudzovala kompatibilita vnútroštátneho práva a európskeho práva na uh, základe zmluvy o fungovaní EÚ. Vtedy, keď vlastne nie je prítomný komponent slobodného pohybu keď sa občania EÚ ocitnú vo svojom štáte, e, v ktorom sú občania, ale napriek tomu rozhodnutie, ktoré sa týka e, člena rodiny, ktorý je z tretie krajiny, môže mať dopady na to, že e, tie, títo občania budú odsunutí mimo územia a ide tu vždy o maloleté deti, a tým pádom e, sú im úpreté práva, ktoré sú naviazané na právo občanstva EÚ. A musíme si uvedomiť tieto veci, pretože Európska únia ako a jej členské štáty e, sa môžu zdať iné v prípade aplikácie e, imigračných zákonov na e, rodinných príslušníkov z občianstvo z tretej krajiny. Ale všetky tieto prípady ďalšej judikatúry, ktoré sú dôležité, by nemali E, zakrýva to, alebo vďaka, kvôli ním by sme nemali zabúdať na to, že tá hlavná časť európskeho občianstva je e, sloboda pohybu. Keď si pozriete na, na prípady súdneho dvora, ktoré sa týkajú občianstva, tak 90% z nich sa týka hm, toho kontextu, že občania z jedného členského štátu sa presunú do ďalšieho členského štátu, pracujú tam, otvorí sa tam živnosť alebo e, ďalšie prípady. A e, keď sa e, posunieme do toho kontextu medzinárodného súkromného práva, tak vidíme, že sú to prípady, ktoré sú spojené s rodinou. Napríklad e, prípad Garcia a Velio, to je vlastne španielský otec a belgická matka, mali dve spoločné deti. A tieto deti dostali um, meno podľa španielského, španielského úzu Garcia Weber, čiže najprv meno Uh-huh. Najprv meno oca a potom e, meno matky, ako sa to robí v Španielsku. Ale rodina žije v Belgicku a Belgicko hovorí, že keďže tieto deti sú belgické, ale teda aj španielské, tak mali by niesť priezvisko oca, pretože belgické e, právo e, aplikuje medzinárodné právo na základe e, dávnej do, starého dohovoru z roku 1931 a aj keď má, má tento občan viacero občanstiev, tak prvorad, v prvom rade sú e, títo ľudia belgickí. A vlastne toto je e, prepojenie súkromného medzinárodného práva, ktoré sa týka e, toho osobného statusu. A e, rodičia sa obrátili na belgický e, súdny dvor a e, belgický súdny dvor sa obrátil na Európsky súdny dvor a vyslovil sa proti Belgicku. A povedali, že e, keďže e, to spad do európskeho práva, tak vytvorili ste veľký, um, e, veľkú prekážku. E, pretože ak Belgicko považuje tie deti iba za belgické a potom majú priezvisko oca, tak potom Španielsko takisto môže považovať tieto deti jedine za španielské, teda majúce španielské občanstvo. To znamená, že v oficiálnych dokumentoch Španielska a Belgická tieto deti potom by mali iné um, priezviska. Čo, sa potom, čo by sa potom stalo eh, s ich totožnosťou, keď budú cestovať do Európskej únie? A súd teda vyhlásil, že eh, výnimočne belgické právo eh, by malo byť tak otvorené, aby aplikovalo slobodu voľby aj v tom prípade, keď tie deti nie, nemajú len belgické občanstvo, ale majú aj inú národnosť, v tomto prípade španielskú národnosť. Čiže deti sa teraz volajú Garcia Weber v celej EÚ, pretože by to bola prekažka v slobodnom pohybu. E, budem pokračovať v mojich prípadoch. Uh bol tam ďalší prípad Grundkind Paul. A toto je ešte zaujímavejšie zo strany z pohľadu špecialistov, pretože to bola celá nemecká rodina, nemecký otec, nemecká matka a e, pracovali v Dánsku. A potom sa narodil e, ich syn a Dánsko na rozdiel od Nemecka a Belgicka spája e, osobný status danej osoby nie s národnosťou, e, s občianstvom osoby, ale e, s, s, s trvalým bytliskom. Čiže dieťa sa narodilo v Dánsku, a aplikovalo sa na neho dánske právo a e, tá, toto povoluje vybrať e, tretie uh, miesto. Grünkin, Hyphen a ešte aj um, bol, čiže mená, um, priezviska matky a otca. No a po desiatich rokoch sa najšťastie rodičia rozvedli a jeden rodič s dieťaťom sa vrátil do e, Nemecka a potom sa mali zaregistrovať na, e, o, ohlas, na ohlasovni e, obyvateľstva. No a potom ten e, o, úradník povedal, že to je predsa dieťa s nemeckým občanstvom, a preto prezvisko dieťaťa musí byť v súlade s nemeckým zákonom. No a to dieťa sa volá Grünkin, podľa otca. A tí dva rodičia sa rozvedli a e, uzavreli dohodu, že to dieťa sa má volať tak ako predtým. A podali, e, obratili sa na súd. Nemecký súd sa obrátil na Európsky súdny dvor a e, Európsky súdny dvor vyniesol rozhodnutie, že ak raz ste zákonne v nejakom členskom štáte získali istý občanský status, ktorý sa týka tejto osoby, e, no a Eh, keď sa obratíte na kompetentné fórum, tak všetky iné členské štáty, vrátanie členského štátu občanstva tejto osoby musí uznať tento uh, status, ktorý bol zákonne získaný. A je tu jedna výnimka, ordre public, verejný poriadok, ale mm, Nemecko hovorilo len o voľbe um, legislatívy a súdny dvor povedal, že toto je záležitosť uznania. Uznania e, právneho postavenia, ktoré bolo v zákone získané e, v tom materiálnom čase a to v, mm, vo chvíli narodenia dieťaťa. My dúfam, že tieto prípady vám ukazujú, E, že aké dôležité je medzinárodné právo v prepojení s e, európskym občianstvom. A preto e, je dôležité, aby Európsky parlament a hlavne aj výbory pre právne záležitosti organizoval tento seminár a som veľmi rád, že sa môžem podielať v táto tomto seminári, pretože európsky legislátor Ehm, je na mieste, aby sa vyslovil k tejto téme, pretože sa to týka občanov a je, je to vhodné, že o tom hovoríme, pretože sa tu príjmajú nové pravidlá. Ehm, sú tu nariadenia, ehm, ktoré sa týkajú občianstva a aplikuje sa tu dohovor ohľadom Mm, povinností a potom sa to, trans, to, sa to implementuje do naredenia Rím 1, Rím 2, do o, nezmluvných o, záväzkov. A my posilňujeme e, spoluprácu e, v oblasti rodinného práva, v oblasti o, e, o, mm, rozvodov. A ďalej tu máme legislatívu o sukcesii, za o dedičstve a testamentoch. A potom je, sú tu bruselské nariadenia, ktoré označujú jurisdikcie, um, um, jurisdikcie medzinárodných súdov, exekuatúr, to takisto musíme spomenúť. Ja by som tu chcel poďakovať za kvalitnú prácu, ktorú odváza Európsky parlament a hlavne Výbor pre právne záležitosti v rámci e, nariadenia Brusel 1, e, ktoré bolo prijaté v decembri 2012 v prepracovanej forme a bolo to e, vydané v úradnom vestníku pred Vianocami. No a táto prepracovaná verzia obsahuje e, legislatívne odpovede na e, judikatíru Európskeho súdneho dvora, ktoré boli vydané e, vtedy, keď fungovala tá predchádzajúca verzia Brusel 1 ale Brusel 1 bolo dieťaťom Brusel, bruselského dohovoru a tento dohovor naďalej silne poznačuje eh, Brusel 1, teda, um, nariadenie Brusel 1 a vieme, že to bolo vyrokované v 60. rokoch, keď krajiny, kde funguje common law, ešte neboli súčasťou jus komune spoločného práva EÚ a um, boli viac menej e, na okraji. E, a to všetko bolo potom zahrnuté do prepracovanej verzie, na ktorej pracovala Európska komisia, Európsky parlament a Rada. Naozaj vidno, že to e, nesie známku kvality. Ja by som vás chcel upozorniť na dve zmeny v týchto nových dvoch naradeniach, ktoré budú viesť k novým zmenám v judikatúre. Ehm, nechcem povedať, že tá predchádzajúca judikatúra nebola správna. Bola správna ehm, v, vo vtedajšom stave legálnych ustanovení. Ale keďže sa ustanovenia zmenili, tak judikatúra sa takisto bude meniť. Najprv by som vás upozoril na článok 1.2, kde nové naredenie stanovuje výnimku e, v vše, k všeobecným pravidlám lease pendence. Keď sa keď sa um, E, názor e, súdu, ktorý bol oslovený prvý, ako prvý s prípadom alebo s konaním, e, líši od názoru alebo od rozsudku súdu, ktorý mm, bol oslovený s tým konaním ako druhý. A je tu výnimka. Týka sa dohody v kontrakte, v zmluve. Ide tu o exkluzívnu jurisdikciu. Aj keď prvý os, e, kompetentný súd e, vyniesie rozsudok, tak druhý kompetentný e, súd môže vyniesť istú dohodu. A potom druhý súd vyniesie um, rozsudok o jurisdikčnú klauzulu tejto zmluvy. No a potom Toto je veľká zmena v judikatúre, ako všetci viete. It's an important uh, shift. Táto zmena, ako iste viete, je veľmi zásadná a to isté sa týka aj článku 34 a 30, 33 a 34, kde v súčasnosti v rámci úpravy toho celého prípadu je určitá možnosť, že ak, teda, ak je teda prípad, ktorý prebieha na súde tretieho štátu, tak súd štátu, ktorý má právomoci v rámci Bruselu 1, tak napriek tomu will nevertheless um, be... Takže ten súd aj naďalej bude mať možnosť pozastaviť to konanie, kým teda ten súd nerozhodne o tejto téme Predovšetkým, ak rozhodnutie súdu tretieho štátu je uplatniteľné v členskom štáte toho súdu. Myslím, že tieto prvky krásne ukazujú, že súdny dvor, ako aj zákonodarca, ktoré, ktorého sme navštívili dnes, teda Európsky parlament, splňa doplnkové úlohy v rámci toho, ako posunúť dopredu oblasť e, občianského práva. To je nevyhnutné doplnenie a zároveň nevyhnutný predpoklad pre občianstvo EÚ, ktoré zahrňa určité postavenie pre, pre štátnych príslušníkov členských štátov, kde sú stanovené Um, práva, to je súbor práv, ktoré členské štáty nikdy nemôžu odobrať týmto občanom. To sú tie prípady, o ktorých som dnes hovoril. Ale zároveň je tu určitý komplex práv, ako napríklad voľnosť pohybu a vlastne aj možnosť kontaktov s inými právnymi systémami, ako s tým systémom toho štátku ktorého pochádza daný občan. Takže je veľmi dôležité, aby tu bola absolútna presnosť a predvídateľnosť to znamená v tom zmysle, aký súd, aké fórum bude mať e, súdnu príslušnosť, aké, aká legislatíva sa bude uplatňovať a kde sa vlastne budú vykonávať zákonným spôsobom tie rozsudky. To znamená, že tie, kde sa uznajú tie rozsudky, kde sa budú uplatňovať a za akých podmienok. Myslím si, že to je vlastne to, čím sa musíme dnes zaoberať. Je dôležitá téma. Súd veľmi citlivo vníma to hľadanie pokroku v rámci legislatívnych aktov Európskej únii. Som veľmi rád, že vy na tom pracujete a som veľmi rád že aj to, že ste mi poskytli tú možnosť, že som mohol predniesť pár myšlienok, ktoré sa týkajú tohoto dôležitého workshopu. Žiaľ, nebudem môcť e, sa ho ďalej zúčastniť, lebo o pol hodinu mám už e, nejaké ďalšie stretnutie tu v Bruseli a dnes po obede potom máme zasadanie Veľkej komory súdu v Luxemburgu. Ďakujem pekne za pozornosť. Bardzo dziękuję profesorze e, Lenarc. Ďakujem pekne e, profesorovi Lenarcowi za e, toto veľmi zaujímavé uvedenie do témy s príkladmi, ktoré poznáme v našom praktickom, reálnom živote. Takže vlastne vy ste e, v samotnom súde vlastne riešili príklady v ťažkých e, prípadoch a Vlastne vy ste skutočne našli stanovisko v ťažkých situáciách a prostredníctvom týchto situácií my vidíme, že takéto problémy je možné vyriešiť s minimum dobrej vôle. Ďakujem vám, pán profesor, a ďakujem, že ste ocenili našu prácu v parlamente. A ja som spravodajcom vlastne e, bol som spravodajcom revízie e, smernice Brusel 1 E, táto práca trvala dva roky. Chcem e, zdôrazniť vynikajúcu spoluprácu s postupnými predsedníctvami a vôľu komisie, rady aj parlamentu, ktorá umožnila nájsť e, konečné riešenie a vlastne vďaka tomu sme E, túto problematiku súdnych rozsudkov a ich výkon v Európskej únii sa snažili vyriešiť. Ďakujem vám, pán profesor. A teraz chcem privítať pána Alana Šatera, to je ďalší, č, ďalší e, účastník z Írska, ktorý nám predloží e, taký náčrt cestovnej mapy na budúce obdobie. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Chcem povedať, že som veľmi rád, že sa tu môžem dnes s vami stretnúť. E, chcem skutočne vyjadriť uznanie obrovskej práci, ktorú výbor Júri v tejto oblasti odviedol a takisto má duch spolupráce a to je obrovským prínosom. Ja mám skutočnú veľkú radosť, že si môžem a že som si mohol vypočuť to, čo povedal podpredseda Európskeho súdneho dvora. Írsko práve začalo predsedať Európskej rade a my sa zaujímame najmä o e, aj o túto konferenciu. Ja som povolaním právnik, bol som advokát, teraz však to už, ne, už nevyvíjam e, právnickú advokátskú prax a súdne a občanské právo boli mojimi oblastiami a mám pocit, že dnešný e, program skutočne sa dotýka tých problémov, ktoré ma veľmi zaujímajú, e, oblasti, v ktorej som pracoval viac ako 30 rokov a vlastne myslím si, že my všetci tu chceme isté reformy na medzinárodnej úrovni dosiahnuť a o nich budeme hovoriť dnes, najmä pokiaľ ide o súkromné medzinárodné právo. E, všetkých nás zaujíma, aby e, sme k problémom pristupovali jednotne v celej únii a to v zmysle záujmu našich spoluobčanov. Ešte dnes popoludní bude viac schôdzi, takže nebudem môcť byť prítomný na tomto stretnutí celý deň, ale napriek tomu mm, vítam porovnávanie legislatívy e, Európskej únii v riešení niektorých právnych otázok. O, to nás práve v teraz veľmi zaujíma otázky spojené s určením otcovstva a všetky z toho vyplývajúce témy. A potom je tu napríklad, e, sú tu náhradné matky a celá vlastne európska legislatíva v tejto oblasti. To sú témy, ktoré ma špecificky zaujímajú, ale teda okrem iných samozrejme. Ja by som dnes chcel stručne načrtnúť priority írskeho predsedníctva Eh, chcem povedať, že aby sme tieto priority splnili, budeme potrebovať spoluprácu s výborom Júri, s výborom Libe a viem, že je tu celá séria otázok, eh, ktoré znepokojujú najmä moju vládu a mňa osobne veľmi zaujímajú. Mm, počas pracovných ráňajok som hovoril s jedným z kolegov, ktorý E, vlastne pripravoval štyri témy a my teraz vlastne musíme pripraviť 51 stanovísk k tejto oblasti v rámci nášho predsedníctva. My ako írske predsedníctvo sme sa rozhodli dať prioritu takým legislatívnym, aktom, ktoré väčšou mierou budú prispievať k rastu a vytváraniu pracovných príležitostí a pracovných miest. To je naša priorita, ale samozrejme, že to neznamená, že sa nebudeme zaoberať inými vecami. Ja sa naďalej budem zaoberať e, občianským právom. Vieme, že sú tam mnohé veľmi dôležité opatrenia, ktoré môžu prispieť e, k ekonomickému oživeniu napríklad konfiškácia e, majetkov pochádzajúcich z trestnej činnosti, e, ďalej treba zabrániť, aby sa e, ekonomicky podporovala delikvencia a trestná činnosť. Musíme dosiahnuť istú rovnováhu medzi e, istotou a medzi tým, aby sme mali dosť kvalifikovaných imigrantov na, na potreby, ktoré vlastne máme. Máme tu za týmto účelom smernicu o dočasných pracovníkoch a o presunie pracovníkov v rámci e, jedného podniku. To bude priorita e, našho predsedníctva. Samozrejme, že k emigrácii treba pristupovať ľudsky, treba dodržiavať všetky ľudské práva, treba rešpektovať práva európskych eh, spoluobčanov. A mňa veľmi zaujalo to, čo povedal pán podpredseda súdneho dvoru na úvod svojho vystúpenia. Hovoril o prípade Fembrano. To je rozsudok, ktorý bol prijatý krátko potom, ako ja som sa stal ministrom spravodlivosti v Írsku a veľmi rýchlo sme e, tento E, zákon e, implikovali, lebo to bol rozsudok veľmi rozumný, veľmi múdry a umožnil nám vyriešiť e, asi tisíc žiadostí občanov, ktorí žiadali o trvalý pobyt v Írsku za okolnosti, ktoré boli takmer identické s prípadom, ktorý pán podpredseda spomínal. Takže naozaj nám veľmi pomohol tento rozsudok. A pokiaľ ide o miestnu ekonomiku, máme viac ako 500 miliónov obyvateľov a vo všeobecnom rámci jednotný trh e, predstavuje 20 importu a exportu a v rámci toho tu máme mnoho víziev a samozrejme aj ťažkosti v oblasti občianského práva sa budeme sústreďovať na nástroje, ako som už povedal, ktoré budú podporovať vytváranie rastu a e, tvorbu pracovných miest. Našou prioritou je prijať európsky zákon na zadržiavanie alebo zmrazovanie účtov a dúfame, že rada to schváli čím skôr. V týchto návrhoch sa uznáva, že niektoré podniky majú problémy, E, byť aktívne v medzinárodnom priestore, cezhraničnom priestore, aj z dôvodov legislatívy. A preto je dôležité, aká legislatíva je aplikovateľná na týchto operatérov, ktorí majú e, svoje aktivity aj v iných krajinách, teda vyvíjajú cezhraničné aktivity. Európsky na európsky príkaz na zadržiavanie účtov umožňuje lepšie vyberanie e, dlhov na, e, v cezhraničnom európskom priestore. Ďalej e, chceme vytvoriť novú európsku procedúru, kde by vlastne veriteľ mohol dosiahnuť buď transfer alebo zadržanie e, peňazí z účtu dlžníka v inej krajine. To by znamenalo, že veritelia by dostali svoje dlhy späť a to by zlepšilo aplikáciu rozsudkov, uznesení v otázkach e, občanského práva v tejto oblasti. To by malo podporiť dôveru medzi jednotlivými operátormi a takisto aj cez hraničnú činnosť vzhľadom na ekonomické problémy, s ktorými sa mnohé členské štáty v súčasnosti boria. Preto je to návrh, ktorý je v súčasnosti veľmi a varí najdôležitejší a zároveň sa tým istý prázdny priestor vyplní v oblasti občianského práva, pretože máme tu nástroje ako e, Brusel 1, e, tam sa umožňuje aplikácia uznesení, ale proces, procedúra je stiažená rôznymi právnymi režimami v jednotlivých členských štátoch, napríklad zmrazovanie účtov, aby sme mohli pristúpiť e, k vyplácaniu dlhov. To je veľmi dôležitý aspekt. Pokiaľ ide o nariadenia, tak my by sme chceli samozrejme aj dlžníka e, brániť a samozrejme, že by sme chceli, aby sa tieto e, procedúry aplikovali tak, aby vlastne neboli odradzovaní veritelia a preto očakávame konštruktívny prístoj od právneho výboru. Samozrejme, že sú tu isté rizika aj v rámci jednotného trhu. Máme tu problémy cez hraničnej insolventnosti, tam bude potrebné e, pripraviť a dať do platnosti také procedúry, ktoré by mohli e, viesť a pomáhať e, zachraňovať podniky a vyhnúť sa nie takým dlhom, ktoré spotrebitelia nemôžu splátiť, napríklad nekryté hypotéky, e, neúmerné spotrebné úvery a tak ďalej. E, v decembri bol na, e, predložený návrh nariadenia ohľadne procedúr aplikovateľných v prípade nesolventnosti. Bolo to v správnej chvíli, pretože práve tento týždeň sme uzavreli e, a schválili aplikáciu novej legislatívy o solventnosti u nás v Írsku. A to nám umožní isté alternatívne postupy aplikovať v tých prípadoch, keď dôjde k bankrotu, nemo k nemožnosti splácať platby a prípadne dlhy, ktoré sa naakumulovali a zlepšiť vzťahy medzi obi dvoma stranami prostredníctvom sprostredkovateľa, čo by mala byť jedna e, špecifická osoba. Táto legislatíva umožní uznať e, dlžoby aj v procesoch nesolventnosti, bankrotu. No a budeme brániť e, ekonomické záujmy konkrétnych špecifických osôb, ale zároveň umožní uznať takisto nároky a práva tak, aby sa e, problémy e, dlhov vyriešili bez toho, aby sme pristupovali k súdnym sporom, to teda priateľsky, mimosúdne. Aj keď legislatíva o insolventnosti funguje relatívne dobre, Európska komisia sa rozhodla modifikovať ju a vyjasniť niektoré aspekty. Jeden z týchto aspektov napríklad je, je brániť záujmy e, dlh dlžníka a stanoviť jeho vlastne sídlo potom sa pozrieť, ako treba pristupovať k riešeniu nesolventnosti vo všeobecnosti a nie v konkrétnych prípadoch. Už som povedal, že v našom programe je hlavný ekonomický rast a návrhy v tomto smere by mali zodpovedať realite, pretože občania E, v tejto ťažkej ekonomickej situácii sú čoraz zadlženejší, takže potom v prípade cezhraničných prípadoch e, nesolventnosti chceme e, prejsť z pojmu bankrotu k pojmu nesolventnosti a chceme dosiahnuť istú mieru rovnováhu medzi nárokmi veriteľov, a dlžníkmi tak, aby celý proces e, bol jednoduchší, aby ľudia, ktorí e, držia, dosiahli istú reštrukturalizáciu, aby na záver neboli vyhlásení za úplne nesol, nesolventných, alebo podnik, aby nemusel vyhlásiť bankrot. Tento návrh cezhraničných postupov v prípade nesolventnosti si vyžadujú tripartitné rokovania medzi troma inštitúciami. Viem, že v Írsku došlo k modernizácii legislatívy e, v prípade insolventnosti, no a preto je dôležité zdôrazniť, že ne, neformálna rada e, v Haji minulý týždeň v Írsku začali tento návrh o insolventnosti riešiť, začali sa ním zaoberať a môžem povedať, že tento návrh komisie bol prijatý veľmi pozitívne. Ide tu o prioritný návrh írskeho predsedníctva. My predpokladáme zorganizovať 6 schôdzí pracovnej skupiny a chceli, chceme dosiahnuť naozaj veľmi významný pokrok posilnenie právneho rámca za účelom e, cezhraničného styku zvyšuje dôveru spotrebiteľov a podporuje transakcie, ale niekedy e, sa v jednotlivých krajinách podporuje používanie takých e, zdrojov, ako sú cezhraničné účty a podobne. Preto sme pripravili návrh spoločnej normy, E, kúpno-predajných zmluv, ktoré sa týkajú predaja a kúpy majetkov, ako aj digitálnych obsahov. Tá, e, táto spoločná norma e, ohľadne kúpno-predajných vzťahov uľahčí situáciu oboch strán, teda kupujúceho aj predajcu, a transakcie, keď jedna e, zo strán je malým alebo stredným podnikom. Nenahrádza národnú legislatívu, ale funguje paralelne tak, aby spotrebiteľ bol čo v najväčšej miere chránený a tento návrh spoločnej normy v oblasti kúpno-predajných vzťahov chce podporovať e, obchodnú výmenu na vnútornom trhu, chce e, posilniť slobodu zmluvných vzťahov a ochraňovať občanov. Takisto máme v pláne zorganizovať 6 schôdzi pracovnej skupiny a Vlastne my teraz čítame celú legislatívu veľmi minucióznym spôsobom, článok po článku, lebo vieme, že doteraz nedošlo k veľkému pokroku v tejto oblasti. A ja osobne mám pocit, že by bolo možné dosiahnuť schválenie návrhu ohľadne týchto transakcií tak, aby medzi radou a parlamentom, že by to umožnilo, aby tento návrh vstúpil do platnosti e, bez zbytočných prieťahov ale rovnako si uvedomujem, že jednoducho to je jedna z možností. Mm, je možné dosiahnuť aj dohodu napríklad online transakcií v digitálnom prostredí. A keď hovoríme o cezhraničných transakciách, tak sa musíme sústrediť na to, aby sa zvýšila participácia malých a stredných podnikov, lebo, to, lebo práve oni závisia vo veľkej miere od digitálneho trhu a rovnako sa musíme snažiť chrániť eh, spotrebiteľov pri e, nákupoch alebo online alebo online transakciách. Takže počas írskeho predsedníctva sa chceme venovať aj týmto otázkami, keď vieme, že tam sa stanoviska líšia, nie všetci súhlasia s našim postojom, ale viem a verím, že sa nám podarí získať spoločné stanovisko Musíme si uvedomiť, že online transakcie sú čoraz dôležitejšie, nadobúdajú čoraz väčšie objemy. Ja veľmi dobre viem, že teraz sa rieši legislatíva ohľadne ochrany údajov. E, tam sa dosiahol veľký pokrok. Toto nariadenie chce, aby občania viac mohli kontrolovať svoje údaje, aby sa tým e, zvýšila e, dôvera v digitálnej prostredie. To by malo viesť k väčšej inovácii, k ekonomickej aktivite a vytváraniu pracovných miest. A toto všetko je súčasťou našej agendy rastu. Chceme garantovať harmonizovanejšiu aplikáciu legislatívy ohľadne ochrany údajov, a chceme zvýšiť takisto cezhraničnú aktivitu podnikov na vnútornom trhu. E, rátame s tým, že to by, to by že vlastne táto ekonomika by mohla dosiahnuť 5 HDP, 4 milióny pracovných miest e, by sme mohli dosiahnuť, keby sme digitálnu agendu aplikovali v plnom rozsahu. Vieme, že E, nariadenie o ochrane údajov je veľmi globálna problematika, svetová problematika a chceli by sme podporiť dôveru spotrebiteľov, chceli by sme zlepšiť e, podnikateľské prostredie pre operátorov na, v tejto oblasti. Chceli by sme e, podporiť dôveru, rast, a dosiahnuť pokrok v oblasti ochrany údajov. To je ďalšia priorita írskeho predsedníctva. Už sme zorganizovali e, pracovné schôdzi pracovných skupín špecificky zameraných na túto oblasť. E, zorganizujeme 15 schôdzi na rade, ktoré budú riešiť práve tieto záležitosti a zaoberať sa nimi, lebo práve im pripisujeme veľký význam. No a na záver zmienka o inom type opatrení, o ktorých dúfame, že uľahčia pokroky. Niektoré sú na programe dnes, napríklad e, pri príkaz o ochrane občanov v cezhraničných e, cezhraničných obetí, je dôležité, aby e, osoby, ktoré sú obeťou domáceho násilia v jednej krajine, mohli byť a mohli sa dožadovať ochrany aj v druhej krajine, či už je to počas permanentnej rezidencie v iných krajinách alebo počas dovolenky. To znamená, že e, chceme zabrániť tomu, aby človek, ktorý sa v jednom štáte dopustí domáceho násilia a je na ňo vydaný takýto príkaz, sa ho môže beztrestne dopúšťať v inom štáte. Ja som veľký optimista a verím, že aj v tejto oblasti dosiahneme veľký pokrok. A ďalej tu máme rodinné právo a otázky spojené s, e, s rodinným právom. A Myslím si, že je rovnako dôležité aplikovať legislatívu v oblasti ekonomickej, napríklad pokiaľ ide, ide o rôzne režimy uzatvárania manželstva, typy vlastníctva, aké typy vlastníctva treba v tejto legislatíve aplikovať, či tam treba zahrnúť aj dôchodky a penzie, ja viem, že v niektorých členských štátoch je to veľmi e, zložité, lebo niektoré e, páry de facto e, nie sú riešené a u, ich, ich vzťahy a práva nie sú riešené rovnako v jednotlivých štátoch. Niekde existujú úpravy ako pri manželských vzťahoch, inde nie. Dúfam, že aj tu nabude naše predsedníctvo produktívne. Náš program je veľmi e, náročný, veľmi ambiciózny a my dúfame, že e, bude v súlade s našou prioritou, teda s ekonomickým oživením a vytváraním pracovných príležitostí. Ale legislatíva v oblasti občanského práva môže zlepšiť vo všeobecnosti situáciu na vnútornom trhu a my e, s týmto cieľom budeme vykonávať našu prácu, aby sme priniesli svoj príspevok európskej ekonomike. Samozrejme, že nemôžeme strácať e, z, strácať z dohľadu takisto aspekty sociálne, občianske. A na záver mi dovolte povedať, že ja som si plne vedomý, že práca, ktorej sa teraz venujeme, má vplyv na milióny občanov v Európskej únii a s veľkým záujmom e, očakávam, že budeme vyvíjať konštruktívnu spoluprácu v budúcich mesiacoch tak, aby sa nám koncom júna podarilo dosiahnuť hmatateľné výsledky tak v parlamente, ako aj pre Európu a že to bude výsledok e, tejto spolupráce. Ďakujem. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Nie, ďakujem, vážený pan minister, za vašu prezentáciu. Je veľmi dôležitá, veľmi zaujímavá. Vaše irské priority sú tiež veľmi dôležité. Prajeme vám naozaj e, pozitívny pracovný priestor. My sme pripravení s vami konštruktívne spolupracovať, diskutovať, vymeniať si názory počas nasledujúcich e, mesiacov predsedníctva. Ešte raz ďakujem a teraz, dámy a páni, prejdeme k ďalšej e, e, časti nášho workshopu. Máme tri zasadnutia. Teraz začne prvá časť, prvý panel, prvá diskusia, ktorá je venovaná rozličným aspektom medzinárodného súkromného práva. Keďže už máme trošku e, oneskorenie, dovolte mi, aby som vás upozornil, aby ste neprekročili svoj čas, ktorý vám bol určený, aby sme jednoducho všetci mali možnosť ešte na záver sa k tej, týmto prezentáciám vyjadriť. Počas mojej práce vo právnom výbore v Európskom parlamente som ako spravodajca mal možnosť priamo sledovať európsku legislatívu v oblasti e, medzinárodného súkromného práva. Máme tu predovšetkým nariadenie RIM 3, ktorý sa týka e, e, oddelených vzťahov alebo rozvoju, rozvodu v prípade medzinárodných manželstiev. To je veľmi zaujímavá problematika tak z formálneho, ako aj z hľadiska podstaty pretože poprvýkrát tu došlo k tomu, že e, posilnená spolupráca sa v tejto oblasti aplikovala. 12 krajín sa rozhodlo posilniť svoju spoluprácu v e, tejto právnej oblasti. Ide tu teda o rozvoj medzi partnermi, manželmi rozličných národností. Tieto otázky veľmi dobre ukázali e, rozsah e, tohto problému v Európskej únii aké, o aké problémy ide, akým, e, s, s akými problémami sa každý deň naši občania boria e, v prípade, že využívajú vlastne možnosť slobodného pohybu, zmenia e, miest, e, prechodné bydlisko, zmenia pracovné miesto. Je veľmi ťažké nájsť také riešenie, ktoré by bolo jedno a vlastne by zosúladilo rozličné E, právne poriadky. Je to obrovská práca. E, my sme už e, mohli skonštatovať, keď sme pracovali na nariadení Brusel 1. Pán Lenard o tom hovoril, nebudem sa k tomu vrácať, ale chcem len povedať, že cieľom tejto dlhej a ťažkej práce e, e, bolo dosiahnuť niečo, čo by bolo na pôzenia, lepšie vzťahy v oblasti e, pra a lepšiu harmonizáciu v oblasti e, právnych e, úprav nielen pre podniky, ale aj pre občanov a zamestnancov. A rovnako tu máme aj dedické právo. My sme mohli vyplniť niektoré prázdne miesta a podarilo sa nám zrušiť veľké finančné a právne bariéry, ktoré ešte stále existovali a stiažovali e, život občanov často v ťažkých podmienkach, pretože tu ide o situácie, keď ľudia stratia niekoho blízkeho. Aj v tejto oblasti je spolupráca čoraz užšia, e, vzniká čoraz viac obchodných vzťahov, občania v Európskej únie sú čoraz mobilnejší a to všetko vytvára nové príležitosti, ale rovnako je tu aj veľa nových víziev Navyše tu máme ekonomickú integráciu, politickú ekona, e, integráciu a čím viac sa prijavujú a aplikujú, tak e, tým dôležitejšia je aj e, právna integrácia, ktorá potom nám umožňuje lepšie riešiť problémy občanov a podnikov. To sú problémy, ktoré sú často výsledkom rozličných právnych úprav v oblasti občanského práva v jednotlivých členských štátoch. Treba povedať, že automatické vzájomné uznávanie súdnych rozhodnutí a aktov v oblasti občanského práva odráža narastajúcu mieru dôvery medzi jednotlivými právnymi systémami. A to nie je len ovocím väčšej mobility, ale aj E, univerzitných kurzov, pretože e, študenti e, čoraz viac sa zaoberajú aj štúdium právnych poriadkov iných krajín. Samozrejme, že to by nám malo všetko pomôcť vytvoriť harmonizované právne pravidlá, ktoré by uľahčili život občanov. A oni vlastne by mali ošetrovať všetky situácie, ktoré sú výsledkom slobodného pohybu ľudí a jednotného trhu. A teraz sa nám tu E, vlastne núkajú otázke. My máme v, je možné v oblasti e, európskeho súkromného práva dosiahnuť harmonizáciu? To je obrovská e, výzva, hlavná otázka, ešte sme na ňu nenašli odpoveď a dúfam, že aj dnes sa budeme riešiť, zaoberať rôznymi aspektami tejto otázky. To bol môj príspevok a teraz už chcem dať slovo pani, pani Paraskevi Mišu, ktorá je riaditeľkou e, oddelenia pre e, občianske právo Európskej komisie. Ďakujem pekne, pán predseda, poslankyne poslanci Európskeho parlamentu a aj parlamentov. Mene Európskej komisie je mi veľkou cťou a som skutočne veľmi rada, že sa môžem zúčastniť tohoto workshopu. Vedieme zásadnú diskusiu o tom, ako vlastne rok 2013 sa má stať úspešným rokom občanov. Ide o, tom, o to, ako to môžeme zabezpečiť. Dnes európsky priestor spravodlivosti je konkrétna realita, tak ako napríklad hospodárska menová únia alebo jednotný trh. Spravodlivosť, občianstvo, základné práva sú kľúčové hodnoty, ktoré vytvárajú integrálnu časť európskej spoločnosti. Ľudia môžu efektívne vykonávať svoje práva, keď sa rozhodnú cestovať, keď sa rozhodnú, že sa presťahujú dočasne alebo trvalo do iného členského štáta, štátu EÚ za účelom štúdia, práce alebo za, založenia rodiny, založenia podniku alebo napríklad aj, aby sa utiahli na dôchodok. Pokrok sa dosiahol v oblasti súkromného a obchodného práva a počuli sme vlastne, e, že sa tu vytvorili prepojenia aj na medzinárodnej úrovni a to znamená, že občianstva majú teraz jednoduchšie a lepšie kanály, tak ako môžu riešiť svoje sťažnosti cezhranične a v súvislosti s prijatím Bruselu 1, kde ste vy, pán Zievka, boli spravodajcom, rozsudky budú distribuované e, v rámci únie voľne od roku 2015. To znamená, že občania majú prospech zo silnejších e, práv spotrebiteľov, keď nakupujú online a potom sú to aj prísnejšie pravidlá pre ochranu osobných údajov. Vytvorili sa spoločné pravidlá, ktoré sa týkajú legislatívy v oblasti zmluvných náležitostí, ako aj zodpovednosti. Je tu aj tu také veci ako napríklad práva manželov. E, tu ide o to, že keď dojde k rozlúke, tak vlastne deti môžu udržiavať kontakty s rodičmi a platí sa výživné. Zajtra spoločné práva, alebo teda v blízkej budúcnosti tieto práva pokryjú všetky veci, ktoré sa týkajú e, napríklad rozvodu alebo napríklad aj dedenia. A diskusuje, diskutuje sa aktuálne o dvoch návrhoch, ktoré sa týkajú manželských záležitostí. A to znamená, že spraví sa všetko preto, aby sa naďalej uľahčil život občanov, keď sa presťahujú do zahraničia. Pracuje sa na európskom, európskej legislatíve, ktorá sa týka predaja, predajných záležitostí. A to vďaka spravodajcom pánovi Lejne, ako aj pánovi Bellingerovi. V roku 2013, ktorý je Európskym rokom občanov, občanov vicepredsednička komisie Reding povedala, že občania očakávajú konkrétne výsledky od Európy. To znamená, že my naďalej sa chceme zaoberať otázkou práv občanov a občianské právo zohráva dôležitú úlohu v rámci celého komplexu práv. Keď si pozrieme, aké sú možnosti, tak samozrejme dôležité e, zlepšiť fungovanie oblasti spravodlivosti a zabezpečiť to, aby spravodlivosť posilnila hospodársky rast. To znamená, že komisia aktuálne je vďačná Európskemu parlamentu za to, že vykonal komplexnú štúdiu, ktorá sa týka európskeho rámca e, e, medzinárodného súkromného práva a je v kompetencii komisie prísť s ďalšími nástrojmi, ktoré vyplnia tie nedostatky v právnej oblasti a že sa ďalej musíme zamýšľať nad kodifikáciou E, civilného zákonníka, občianského zákonníka. To znamená, že tu ide o dôležité veci, ktoré sa týkajú občanov a my sa snažíme postupovať krok za krokom a riadíme sa tou cestovnou mapou, ktorá sa vytvorila pre implementáciu štokholmského programu. Tento rok, ako aj ďalší rok, navrhneme a budeme ďalej prispievať tejto práci. Zároveň budeme pokračovať v diskusiách, budeme vykonávať výskum a zároveň musíme myslieť na to, že vypracovať návrh na kodifikáciu znamená otvorenie politickej diskusie na túto tému a ako ste skonštatovali, ide tu o dôležité výzvy a otázky, ktorými je nutné sa zobrať ešte predtým, ako to celé začneme. Chcela by som vás stručne hovoriť o niektorých opatreniach, ktoré sa týkajú spravodlivosti a rastu a pevne verím, že to vlastne nadviaže na to, o čom hovoril prednodol pán minister. Takže prvá vec sa týka e, návrhu, kde ide o tú otázku e, bankrotov. To je to, čo sa predložilo 12. decembra. Bolo to spojené aj s oznámením a pán minister veľmi dobre popísal to, akým spôsobom to nariadenie by malo fungovať, čo bude zahrňať. Ja by som chcel povedať, že toto nariadenie vlastne ešte iba prvý krok v rámci celého procesu. Vychádzajú z oznámenia, ktoré sme schválili. Komisia začína proces úvahy, kde pôjde o nový európsky prístup k bankrotom a k insolventnosti podnikov. A prebehne verejná konzultácia, aby sme chceli, aby sme tu vypracovali e, určitú kultúru tejto oblasti aby sme pomohli ľuďom a podnikom, ktoré sa nachádzajú v zložitej situácii. Tu ide napríklad, kde podnikatelia, aj keď sa ocitnú v nesolventnosti a v bankrote, by mali možnosť, tak povedať, druhú šancu. Preto je veľmi dobré spolupracovať tak s národnými parlamentami, ako aj s Európskym parlamentom, aby sa e, príslušná priorita kládla práve na túto tému. Takže je tu aj návrh, ktorý sa týka európskeho európskeho ochranného príkozu. To je tiež veľmi zásadné a budeme sa tým ďalej zaoberať. Dovolte, aby som na záver povedala, že keďže, ako som hovorila, že sú tu ďalšie návrhy, o ktoré hovoril pán ministra, minister, že pevne očakávam, že budeme mať e, pokrok, ktorý sa nám podaril dosiahnuť to znamená, že bude sa tom zaoberať tak rada, ako aj parlament, pôjde aj o zmluvné právo, sa podarí dosiahnuť pokrok do konca irského predsedníctva. A ak sa nemýlim, chcel by som povedať, že vlastne toto už 7. írske predsedníctvo, ak som to teda dobre spočítala, som pevne presvedčená, že sa vám podarí riadiť tento proces veľmi úspešným spôsobom. Prajem vám veľa úspechov pre vaše predsedníctvo a pevne verím, že tie opatrenia sa podarí prijať a takýmto spôsobom sa posilní právna istota, posilní sa hospodársky rast a že, že to prospeje tak občanom, ako aj našim podnikom. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you very much, <clears throat> Mrs. Mishu. The next item... Ďakujem pekne, pani Mišu. Ďalší bod nášho programu sa týka istých aspektov mediácie občianských ako aj obchodných záležitostiach. Máme tu dvoch rečníkov. Najprv by som dal kolegovi z výboru Júri, kolegyni Arlene McCarthy. Nech sa páči, máš slovo. Thank you and uh, I'm very pleased to have the opportunity to present Ďakujem pekne, som veľmi rada, že môžem prezentovať uh, našu prácu na výbore Júri a je uh, vlastne o to, čo podporil a ratifikoval celý Európsky parlament. Možno by som začala tým, že by som povedala, že ako politička a zákonodárkyňa eh, dostávam požiadavky eh, na pomoc od mojich, eh, z môjho volebného okresku, kde ide o spory, cezhraničné spory, môže to ísť o rodinné záležitosti, prístup k deťom, delenie majetku, otázky bývania, výživné a tak ďalej. Takže sú to skutočne reálne problémy a teraz e, na mňa sa obracajú ľudia ako členku Európskeho parlamentu, aby som pomohla s riešením. Takže ja poznám tie prípady, ktorými sa zaoberám, že obratiť sa na súd je rozhodne nákladné. A skutočnosťou je, že pre všetkým podnikom v našom regióne, keď sa na to pozrieme, 45% podnikov povedalo, že oni by ne, neprišli so žalobou e, na súd v, treť, v inom štáte EÚ, ak by išlo nižšiu sumu ako 15 tisíc eur, lebo tie náklady boli vyššie. Takže jednoducho je to otázka, je to ekonomická otázka. To znamená, že tu vidíme, že mediácia mohol byť e, cenný nástroj tak pre občanov, ako aj pre podniky. A to, čo my chceme, e, je apelovať na členské štáty, aby podporovali mediáciu. To znamená, že mali by vykonávať viac tým, že mali poskytovať školenie pre vzdelávanie pre národných mediátorov. Potom je tu ďalšia vec. V rámci prieskumu sme zistili, že najlepšie eh, keď si pozrieme najlepšie postupy v oblasti mediácie, tak tá úspešnosť je skutočne veľmi vysoká, okolo 80%. To znamená, že ide o to, aby sa strany, zmluvné strany rozhodli, že chcú riešiť spory v rámci mediácie. A, a, ale možnosti, tieto možnosti sa nedostatočne využívajú. To znamená, že je tu veľký priestor medzi tým, kto to využíva a koľko by sa dalo využiť. A ide tu úspory v oblasti času, ako aj nákladov a e, jednoducho tie spory trvajú podstatne kratšie, o vyše 100 dní a zároveň aj tie náklady sú väčšinou o 12 tisíc eur priemer nižšie. To, čo vidíme z nášho členského štátu, tak tie spory, súdne spory sú veľmi dlhé, napríklad e, keď je o spor vo výške 12 500 eur, náklad dosiahnu 51 tisíc a trvá to 340 dní. A keď si pozriete mediáciu, tak vás to bude stať podstatne menej. Takže skutočne sú tam veľké možnosti, ktoré by sa mali využiť v oblasti mediácie. Jeden mediátor mi povedal, že priebehu jedného roku sprostredkoval alebo riešil 150 prípadov, 100 sa vyriešilo e, za týždeň a 30 bol zahraničných prípadov tu. V Belgicku je tisíc akreditovaných mediátorov a roku 2012 sa zaberali 3500 prípadmi a celkovo na súdy prišlo 600 tisíc prípadov, takže my si myslíme, že skutočne potrebujeme mať túto smernicu, a chceme, potrebujeme, aby sa transponovala, potrebujeme, aby sa uplatňovala v celej Európskej únii. V apríli 2008 to bol, bola táto smernica schválená. Išlo tu dohodou s radou svojho času. Mali sme predtým dve úspešné vypočutia roku 2006-2007 Zároveň sme mali online konzultácie. Vlastne to bolo poprvýkrát na úrovni nášho výboru, čo sme sa rozhodli vykonať konzultáciu v online priestore a chceli sme získať podnety z celej Európskej únie. A z týchto konzultácií online sme videli, vlastne to presvedčilo náš výbor, že je to dôležitý postup a pôvodne mnohé výbory boli skeptické a zistili nakoniec, že je to dobrá vec, lebo mnoho ľudí chcelo mať možnosť zapojiť do celého procesu, využiť mediáciu. Takže ide o to, aby sa posunili právne záruky v rámci mediácie a my si myslíme, že je to skutočne pridaná hodnota tak pre podnik, ako aj pre občanov. To znamená, že každý sudca v Európskej únii má e, možnosť navrhnúť, aby zmluvné strany sa zúčastnili stretnutia s mediátorom a môže im navrhnúť, aby vlastne predtým, ako sa to bude riešiť na súde, sa to riešilo v rámci mediácie. No a takto je možné vyriešiť e, mnohé spory. Spory sú ľahšie riešiteľné. Potom ten, tento rozhodnutie sa potvrdí buď notárom alebo súdom a myslíme si, že takéto dohody o mediácie môžu fungovať v rámci existujúcich pravidel spoločenstva. Samozrejme, dôležité zabezpečiť také postupy, aby mediácia prebehla, prebehla v priestore e, dôvernosti. To znamená, že ide tu o to, že to, čo sa tak povediac zistí, alebo to, čo sa prizná v rámci mediácie, nemôže byť využité v rámci súdneho sporu, tak toto je veľmi zásadné, aby teda tu bola dôvera z ten členský štát, aby e, zmluvných strán aby využívali tento proces mediácie. E, ide o to, že vlastne mediácia nemôže byť použitá na to, aby získali dôkazy na to, čo sa vlastne udialo, lebo nemôže byť potom použité v rámci súdneho sporu. No, na záver by som chcela povedať, že tie ustanovenia e, tej smernice by mali zabezpečiť to, že počas mediácie sa preruší súdne konanie za účelom toho, aby sa zabezpečilo to, aby sa vlastne nestratila tá možnosť e, tých e, súdnych zasadaní, ak by teda tá mediácia nebola úspešná. Čo sa týka lehoty pre implementáciu, postupu. My sme chceli, aby sme vypracovali v našom výbore správu implementácii, keďže vieme, že Dánsko nespadá pod túto, túto smernicu. Írsko a Spojené kráľovstvo sa rozhodli, že to budú uplatňovať. Takže nemôžem vám zatiaľ hovoriť, vám poskytnúť informácie o tom, ako sa detailne implementuje tá smernica, ale sú tu určité veci, ktoré som myslím si, že relevantné pre transpozíciu a implementáciu v rámci členského štátu. Článok je 1.2 zabezpečuje to, že smernica by sa mala uplatňovať v rámci zahraničných sporov. Bol to určitý spor medzi radou a parlamentom. Parlament prehral ten, ten, túto, ten, tento spor. No a my sme potom zistili, že väčšina členských štátov a ich legislatíva nerozlišuje medzi domácimi spormi a cezhraničnými. To znamená, že štáty uplatňujú rovnaké mediačné postupy a štandardy bezol na to, či to teda pochádza z, tretie, e, z tretieho štátu alebo z daného štátu. Potom je to dôležitý článok 7, dôvernosť. Väčšina členských štátov garantujú e, dôvernosť v rámci mediácie a to je veľmi dôležité. A e, teda, ako som už hovorila, že získané dôkazy v rámci mediácie nemôže byť použité v rámci súdneho sporu. Potom je tu článok 10, kde ide o to, že vlastne je to ďalšie rozvinutie vlastne toho, že tie dôkazy a zistenia nemôžu byť použité v rámci súdneho sporu. A potom ide o to, že každý, kto bol zapojený do mediácia, má povinnosť dôvernosti. Toto je veľmi dôležité. Mediátor musí e, pristupovať k tým informáciám, ktoré získa ako dôverným. Napríklad v Nemecku je návrh legislatívy, ktorá hovorí, že mediátor nemôže zverejniť informácie, a toto je veľmi zásadné. Potom vo Švedsku je postup taký, že e, tam e, tie pravidlá, ktoré sa uplatňujú v oblasti dôvernosti informácií, tak e, tam je odchýlka od smernice, to znamená, že tá dôvernosť nie je automatická a tie podmienky sú i na článok 13 vytvára povinnosť pre mediátora a zmluvné strany by rešpektovali dôvernosť mediácie, ale neznamená to, že ten mediátor by nemohol vystúpiť na súde ako svedok. Takže vidíme, že sú tu určité rozdiely členských štát, Aj keď tam sú rozdiely, sme veľmi radi, že dostal, dosiahol sa pokrok v tejto oblasti, čo sa týka uplatnenia. Je to tak, že väčšina členských štátov má určité postupy. E, a to znamená, že e, rozhodnutie v rámci mediačného postupu má rovnakú váhu ako súdny spor, a takže postupuje sa tak, že vlastne súd to môže notifikovať. Potom v Grécku je to riešené tak, že e, mediátor e, vypracuje záznam o mediácii a potom to podpíšu zmluvné strany a ich e, právni zástupcovia a potom sa vlastne to rozhodnutie uplatňuje. Potom v Slovensku je to tak, že to rozhodnutie je priamo a uplatniteľné, je tam akurát notársky protokol. Potom ďalšia vec, ktorá je pre nás dôležitá, čo sa týka mediácie, členské štáty sa rozhodli uplatňovať rozličné cesty. Tu ide o to, že, že zmluvné strany sa môžu rozhodnúť pre mediáciu, ale zároveň nie sú chránené pred prípadným rozhodcovským konaním alebo súdnym eh, sporom. No a samozrejme sú tu členské štáty, ktoré išli nad požiadavky smernice a e, veria tomu, že vlastne sa takto podarí odľahčiť súdy a ušetriť aj e, vlastne výdavky, ktoré štát vynakladá na súdy. Takže sú tu určité stimuly na využívanie, využívanie mediácie Napríklad v Bulharsku je to tak, že vám vrátia 50 súdneho poplatku, ak e, spor vyriešite úspešne v rámci mediácie. V Rumunsku je to tak, že vám vrátia celý súdny poplatok. Potom sú tu členské štáty, kde mediácia je povinná v niektorých prípadoch a potom vlastne sa nemôžete obrátiť na súd, dovtedy, kým aspoň sa nevykonal e, pokus riešiť to v rámci mediácie. Častokrát to, toto týka rodinného práva. Potom Taliansko je prvý štát v Európskej únii, ktoré vyžaduje, aby zmluvné strany v rámci občianských a obchodných záležitostiach to riešili najprv mediácie. No a táto legislatíva vstúpil do prosti marci 2011, to znamená, že sa to postupne bude zavádzať v celom právnom systéme. Ide tu o odľahčenie situácie pre e, talianský súdny systém, kde častokrát súdne spory trvajú až 9 rokov. Samozrejme, právnikom sa to nepáči a dokonca e, štrajkovali. No, v decembri 2012 bola predložená otázka na, na ústne zodpovedanie komisie. Myslím, že táto otázka je veľmi dôležitá, preto, lebo chcem dosiahnuť väčší pokrok v oblasti mediácie, chceme urychliť celý proces v rámci EU, myslíme si, že toto je veľmi dôležité. Je nevyhnutné postupovať tejto oblasti v čase úspor a recesie a vtedy, keď členské štáty by sa mali zamerať na to, ako ušetriť čas a zároveň aj hľadať e, nákladovo optimálne riešenia. Samozrejme je to zložité, sú to aj frustrujúce prípady, tak na jednej strane to čeraz z literatúry a dôkazov a vidíme, že e, aj keď je tu iba skromný pokrok, mediácia môže znamenať významnú úsporu času ako aj náklad. Na druhej strane tu máme, e, máme veľmi nízky počet prípadov riešených v rámci mediácie v Európskej únie. Myslíme si, že komisia a parlament toto nechceli dosiahnuť, keď prijali celú legislatívu. Slubovali sme sa o toho viac, takže dôležité je naplniť ciele tej smernice, je dôležité rýchlo naplniť tie ciele, preto chcem apelovať na komisiu, aby to bolo dobre, vyváženie, dobre vyvážený vzťah medzi mediáciou a súdnym sporom. My sme apelovali na komisiu a pýtali sme sa, ako chcú zabezpečiť to, aby ten vzťah bol taký váženejší a tu ide, aby aspoň minimálne percento prípadov sa riešilo v rámci mediácie, pre všetkým, keď ide o cezhraničné spory a chceli by sa zoberať tým, ako komisie poskytne pomoc v rámci tohoto minimálneho percenta, ako sa to stanovia, ako sa to dosiahne. Chcelo by som povedať, že komisárka Reding sa zobrala touto témou a pevne verím, že to bude pokračovať v, najbliž, aj v najbližších rokoch. Potom bude oznámenie budúci rok mediácie, tu pôjde o to, ako sa má využívať mediácia osobných stretnutí s komisárkou som sa dozvedela, že zbiera komplex informácií, ktoré sa týkajú transponovania smernice aj využívania členských štátov. Takže na záver, možno by som ešte mohla povedať, že sa tešíme na správu, ktorá bude v roku 2016. No a tu pôjde o správy, ktoré vypracujú jednotlivé členské štáty a to je to, čo vlastne komisia od nich požaduje. My sme presvedčení a nadalej sme presvedčení v tomto parlamente a našom výbore, že mediácia je flexibilný nástroj, rýchly, zároveň efektívny z hľadiska nákladu, tak ten možno riešiť spory. Z mojej strany majú väčšiu mieru kontroly, zároveň zodpovednosť v rámci riešenia sporov a myslíme si, že je to veľmi prospešné, čo sa týka eh, rodinných otázok, starostlivosť o deti, lebo je možné rýchlo rozhodnúť a dosiahnuť eh, také riešenie, ktoré prospeje deťom, a vlastne to prospeje aj celej rodine, lebo to zniží mieru stresu. To je bolo všetko z mojej strany. Ďakujem pekne za pozornosť a pevne verím, že budeme môcť mať diskusiu. No a ja ešte raz dnes vystúpim, budem sa zaberať Bruselom 2. Ďakujem. Bardzo ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pani McCarthy za toto zaujímavé vystúpenie. Vy ste špecialistkou eh, na mediáciu a ešte predtým, než dám slovo ďalšiemu rečníkovi, tak eh, vám chcem pripomenúť, že eh, budeme mať aj diskusiu, čiže odpovede a otázky. A sekretariát čaká na formuláre, ktoré by ste mohli vyplniť, tam by ste mohli napísať vaše otázky, aby sme mohli efektívne pracovať. Teraz dám slovo pánovi doktorovi Frajerovi, šiel z Viedne, je notár a špecialista na mediáciu, nech sa páči, teda pán Stefan Frajer. už Verehrte Damen und Herren, zunächst möchte ich Vážené dámy a vážení páni, na úvod by som vám rád položil otázku. Chcem sa spýtať, kto spomedzi vás um, absolvoval vzdelanie ako mediátor. A potom mám ďalšiu otázku, kto spomedzi vás má nejaké skúsenosti eh, z oblasti mediácie. Máte, eh, teda má niekto pozitívne skúsenosti z oblasti mediácie? Eh, téma môjho vystúpenia je nasledovná. Prečo mediácia ako systém alternatívneho riešenia sporov sa nepoužíva častejšie? Eh, teoreticky vieme, že meditácia je dobrá vec, že je želateľné, aby bola aplikovaná. A tu vyplýva ďalšia otázka. Eh, čo by sa stalo, keby sme častejšie používali mediáciu? Ako môžeme eh, vyhlásiť, potvrdiť to, že mediácia je systém, ktorý funguje? Samozrejme, odpovedie je viac, e, môže e, byť finančne podporovaná, a, alebo potom e, majú za ňou nasledovať finančné akcie a potom tu ide aj o jasné výsledky. Podľa rakúskeho práva existuje písomná dohoda o mediácii, ktorá je uzavretá mimo súdu a táto dohoda e, stojí 1% e, z danej hodnoty. E, bolo by však kontraproduktívne, mm, keby sme zavádzali nejakú sankčnú daň alebo sankcionujúci poplatok za túto dohodu. Veľmi často sa spomína s mediáciou ten argument, že sa znižuje poplatok. Je to pravda, ale tento argument by sme nemali preceňovať. E, stále tu hovoríme o nízkych nákladoch, ale mediáciu by sme mohli považovať za alternatívu. Alternatíva, ktorá môže predstavovať aj výhody. Aké sú tie pozitívne stránky, výhody mediácie? Je to zodpovednosť. Um, um, tá dáva možnosť osobám, ktoré sa nachádzajú v ťažkej situácii, aby tieto osoby stanovili vlastnú kvalitu života. A môj argument je, je to zlepšenie kvality života. Je veľmi ťažké robiť mediáciu medzi dvoma osobami, keď nemáme e, predchádzajúce skúsenosti. Mediátorom sa nemôžete stať z večera do rána. Ďalší problém mediácie je otázka advokátov. Mediácia vo všeobecnosti znižuje náklady, to je pravda, a mm, umožňuje, že, sa, že advokáti získajú ďalšiu kompetenciu, ale predsa je to drahé. Viem, že advokáti neradi počúvajú tento argument, ja to chápem, ale my dostávame často tú odpoveď, že mediátori nemajú dostatočné právne kompetencie a výsledky mediácie môžu byť niekedy znepokojujúce z právneho hľadiska. A ja tento argument chápem. Notári, a ja sám patrím medzi to spoločenstvo notárov, notári e, sú často presvedčení, že sú rodenými mediátormi. A čo sa potom stane, e, keď sa nezaoberáme dostatočne mediáciou? To je kritický bod. Samozrejme, notári môžu riešiť spory alebo predchádzať im, ale mediácia je niečo iné. V Rakúsku už niekoľko rokov máme nové ustanovenie ohľadom e, riešenia sporov, ktoré um, zavezuje notárov, aby vyvinuli všetky potrebné snahy, na to, aby e, strany, k stranám bolo pristupované, aby pristupovali k stranám um, spravodlivo. A potom musia mať dôležité znalosti z mediácie, musia mať aj potrebné vzdelanie. Je pravdou, že v niektorých profesiách sa stretávame e, so, so spornými situáciami a preto je potrebné mať aspoň minimálne vzdelanie ohľadom mediácie. Ďalšia téma. Teraz ponechajme stranou e, reklamu a publicitu a položme si otázku, ako e, sporné strany sa môžu obratiť na mediátora, majú sa obratiť na súd. V, v Rakúsku máme pilotný projekt, ktorý zavezuje súdy, aby informovali strany o mediácii, aby si našli mediátora, čiže vlastne je e, vytvorený istý kontext na to, aby sa spor vyriešil mediáciou. Mediácia je otvorená profesia ale mm, nie sú žiadne e, Vša, nie sú však žiadne predbežné požiadavky pre toho, kto sa chce stať mediátorom. A to mi spôsobuje starosti. Mediátorstvo je aktivita, ktorá si vyžaduje vzdelanie. A okrem toho je to profesia, ktorá predsa musí byť aj chránená. Podľa mňa e, sa tu vynára jeden veľký problém ak chceme, aby mediácia naozaj fungovala, tak potom do toho treba zapojiť dotknuté osoby. Dobrá vôľa je jedným z pilierov eh, mediácie. Ďalej zodpovednosť. Možno to je dokonca kľúč k úspechu. A takisto aj dôvera. Eh, to sú zručnosti, ktoré nemá každý a ktoré sa dajú nadobudnúť len postupne. A preto je dôležité, aby e, mladí ľudia, ktorí sa stretávajú so sporovými situáciami a konfliktami, sa naučili komunikovať a počúvať. Viete, vyzerá to strašne ľahko, ale nie je to také ľahké. na školách, na rôznych predmetoch by sa e, mala aplikovať taká výuka, aby sa mladí ľudia učili počúvať e, sa navzájom. Myslím si, že ja som už spomenul veľa problémov. Ja by som e, sa chcel vrátiť k poslednému komentáru, ktorú, e, ktorý sme počuli ohľadom legislatívy o mediácii v Nemecku. Ja by som vám teraz prečítal jednu vetu, ktorá vlastne zhrňuje celé celé posolstvo, celý odkaz o mediácii. Mediácia je riešenie konkrétneho konfliktu a mediácia pracuje na tom, aby zapojené strany v budúcnosti prostredníctvom lepšej komunikácie vedeli riešiť sami svoje problémy. A aby e, sa vedeli Eh, vyhnúť sporom a hádkam a aby sa vyhli konfliktnej situácii. Takto funguje mediácia, ale do toho eh, sa musí zapojiť aj spoločnosť. Vďaka mediácii eh, sa môžu ľudia naučiť nové kompetencie. Ehm, vďaka mediáciám môžu u ľudia hľadať vlastné riešenia na vlastný konflikt. A to musí byť našim prvoradým cieľom. Ďakujem. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Ďakujem, e, pán doktor. A teraz, nami a pani, sa vrátime mm, k nášmu programu, tak ako bol pôvodne mm, zostavený. Vyskytli sa isté zmeny, ktoré boli spôsobené tým, že predrečníci mali iné povinnosti. Dúfam, že nám prepačíte tieto malé zmeny v programe. A teraz by som chcel dať slovo pani Ksandre Kramerovej, ktorá sa zaoberá európskym právom súkromným a pracuje na Erasmovej univerzite v Rotterdame. Pani Kramerová nám predstaví analýzu nedostatkov, ktoré e, existujú v tomto práve. Nech sa páči, máte slovo. Thank you. Ďakujem. Ďakujem, že tu môžem byť. E, po tom, čo, sme, čo som prezentovala e, štúdiu, ktorú sme viedli v um, v decembri, čiže prezentovali sme túto štúdie. Dnes budem hovoriť po anglicky. Som veľmi rada, že Európsky parlament sa zapojil do tejto oblasti Európsk- e, medzinárodného práva súkromného. E, takisto e, vítam aj tie priority, ktoré práve prezentoval mm, írsky e, minister a takisto oceňujem aj prínos Európskej komisie. Myslím si, že sa hýbeme správnym zmerom, Ako viete, e, medzinárodné právne, súkromné e, sa zapája vtedy, keď v tých zákonných zväzkoch je istý cezhraničný prvok. A tradične e, tieto záležitosti spadali do vnútroštátneho práva a takisto do istej miery je to regulované aj medzinárodnými dohovormi, ako napríklad Hákským dohovorom. Ale ako vieme, keďže sa rozšírili kompetencie Európskej únie, čo je vlastne e, výsledkom zmluv z roku 97. Do tohto spadá aj EÚ. A vidíme, že e, sa tu vypracoval istý rámec, ale tento rámec ešte nie je úplný a vlastne tu e, vstupuje na cenu táto štúdia. Ide tu o to, aby sme identifikovali existenciu existujúce nedostatky e, v rámci európskeho práva a medzinárodného práva súkromného. Ide o to, ako by sme mohli vyplniť tieto nedostatky a takisto aj to, či by mohol, či by mohol byť vytvorený nejaký kódex európskeho medzinárodného práva súkromného a ako by sa to dalo realizovať. Um, ja sa obmedzím na tie tri otázky. E, medzinárodná jurisdikcia, e, uplatniteľné právo, uznávanie a uplatňovanie. E, potom sú tu samozrejme dôležité otázky ako mediácia a bankové účty, ale tie ponechám stranom. Uh, relevantnosť medzinárodného práva pre politiku EÚ je taká, že tieto pravidlá prispievajú k správnemu fungovaniu vnútorného trhu a takisto aj k princípu e, slobodného pobytu, e, pohybu. E, tieto pravidlá zvýšia transparentnosť pravidiel, takisto aj obchodné vzťahy a dôveru spotrebiteľov, ktorí chcú nakupovať možno aj online. Tieto pravidlá sú dôležité pre európske občianstvo. Pre skutočné európske občianstvo a princíp nediskriminácie e, môžu byť realizované iba vtedy, ak v EÚ je zaručený rovný prístup, rovné zachádzanie. A Mm, takisto to prospeje našim súdom a našim právnikom, ktorí musia aplikovať tieto pravidlá. Existujúci rámec. Mm, Analizovali sme ho a vidíme, že v článku 81 zmluvy o fungovaní EÚ sa nachádzajú široké kompetencie v tejto oblasti. Pokrýva to hm, skoro všetky oblasti hmotného práva súkromného. Ale je tu jedno ale. E, je tu rodinné právo a princíp jednomyselnosti, ktorý je vyžadované. A to znamená, že nariadenie e, hm, je náročnejšie ako v rámci nariadenia RIM 3. Existuje 13 nariadení, dve smernice a rôzne návrhy, na ktorých sa ešte pracuje. Takisto e, sú tu isté fragmentarizované ustanovenia v medzinárodnom práve v súkromnom a týkajú sa hmotného práva. Mohli by sme to uzavrieť tak, že súčasný rámec má e, veľmi široký e, právny a praktický dopad a pokrytie, ale e, tie nedostatky tu stále sú a ten rámec nie je vždy konzistentný. No a čo sa týka určenia tých nedostatkov, my sme ich identifikovali Pozreli sme sa na jednotlivé nariadenia a, a takisto sa musíme pozrieť aj na pokrytie na, na pole pôsobnosti nariadení. Ide tu o systematickú analýzu medzinárodného práva súkromného, pozreli sme sa na jednotlivé príručky e, o medzinárodnom právom súkromnom a vnútroštátnom práve súkromnom a um, E, zákonodárca v EÚ by sa mal e, sústrediť na tie systematické nedostatky, kde e, sú tie pravidlá stále nedostatočné, ale sú potrebné. Čiže aké sú tieto nedostatky? V, v, v nerodinnom práve neexistujú pravidlá, v, v vlastníckom práve, ďalej zastúpenie, a takisto dôležité eh, je aj podnikové právo korporácie. Ďalšie oblasti sú arbitráž a kolektívna náprava. Toto je eh, to tu chýba eh, regulácia úplne teda pravidla tu chýbajú úplne. Ďalej, tu máme nedostatky ohľadom manželstva, registrovaných partnerstiev, meno fyzických osôb, adopcia, rodičovstvo, ochrana e, dospelých osôb a postavenie a spôsobilosť fyzických osôb. A takisto e, chýbajú pravidla v mm, separácii, čiže mm, rozlúke manželov, a toto sa zaklada na posilnenej spolupráci. Potom naša ďalšia otázka je, či by sme sa mali ubrať smerom istého kód, Európskeho kódexu e, medzinárodné práva súkromného. E, samozrejme, výhodou by bolo, že taký kódex by bol jediným nástrojom, a tam by sme mali všeobecné princípy a jednotlivé oceky ohľadom hmotných e, tém. No ale mali by sme mať na mysli to, čo už spomenuli naši spolupracovníci a aktéry, že v EÚ nemáme spoločný koncept toho, čo to je súd. Napríklad, keď sme diskutovali s ľuďmi z, z krajín, kde sa uplatňuje komolo, tak, eh, tak eh, to, že sme spomenuli slovo kódex, to eh, ich vlastne vôbec nenaplnilo náčením a mohlo by to byť prekažko, ale mohli by sme vypracovať nejakú cestovnú mapu. No a potom e, sme videli to, že um, nie všetky členské štáty chcú e, rozširovať tento rámec, takže by sme mali podniknúť opatrné kroky e, v tejto oblasti. Stále chýba nejaký všeobecný komple- e, koncept, čo sa týka um, prekrývajúcich sa pravidel ohľadom verejných politík a potom napríklad uplatnenie um, mm, cudzieho zahraničného práva. To nie je koncept, ktorý vnímame všetci rovnako. No a potom tu sú nedostatky ohľadom hmotnej e, oblasti, ako som už povedala. Čiže je tu istá divergencia v motnom práve a to môže byť prekažkou napríklad e, manželstva osob rovnakého pohľavia, rodičovstvo, registrované partnerstvo. Toto patrí do práva členských krajín a e, nemôžeme e, tu aplikovať medzinárodné právo súkromné pretože to môže mať dopad v iných členských štátoch a musíme to pokladať za citlivú oblasť a podniknúť tu opatrné e, kroky, čiže mm, toto môže byť istou prekážkou. No a potom e, na, zá- na záver by som povedala, mm, ako by sme mali napredovať. My sme viedli diskusie v našich skupinách expertov a mali by sme aplikovať e, stredno a krátkodobé opatrenia Čiže dať prioritu um, právu, ktorá sa netýka rodiny, hlavne uh, korporátnemu uh, právu a vlastníckému právu a potom až rodinnému právu. A potom, keď sa pozrieme na judikatúru Európskeho súdneho dvora, ako sme už dnes ráno spomínali, je tu, um, sú tu mená fyzických osôb, rodičovstvo, manželstvo, teda sobáše a registrované partnerstvo, pretože uh, toto sa týka uh, slobodného pohybu osôb. A takisto podľa nás je dôležité, aby sme mali dobrú spoluprácu v rámci um, Hagskej konferencie o medzinárodnom práve súkromnou a viesť dialog s touto konferenciou. Ako by sme eh, mohli vyplniť tieto, odstrániť tieto nedostatky? E, malo by to ísť cestou e, postupného príjmania e, právnych nástrojov a nie prijímať ich simultáne, ako to robia niektoré členské štáty na vnútroštátnej úrovni. E, z hľadiska dlhodobého rámca, e, teda z dlhodobého hľadiska ide o konsolidovanie e, rámca a možno by to, by to bolo realizovateľné tak, že budeme konsolidovať tie pravidlá a budem mať jediný nástroj a možno aj um, jediný kódex medzinárodného práva súkromného v Európe. Ďakujem. Bardzo dziękuję pani profesor. Veľmi pekne ďakujem pani profesorka Kramerová za vaše zaujímavé vystúpenie. A teraz budeme pokračovať v našom programe dáme slovo následujúcemu hostovi, pán Nick Bozit, dúfam, že som to správne vyslovil, zo spoločnosti ICFGHK Birmingham, ktorý bude hovoriť o e, prípadnom prínose kodifikovaného e, kódexu medzinárodného súkromného práva. Dobrý deň, volám sa Nick Buzet a som tu medzi vami preto, lebo som sa zúčastnil viacerých štúdií, hodnotiacich a dopadových štúdií, ktoré si objednala Európska únia a Európska komisia, najmä pokiaľ ide o dopady práva manželského a dedického. Ale budem vám hovoriť o štúdii, ktorú si objednal Európsky parlament a ktorý, ktorá sa zaoberá nákladmi na nie Európu. To znamená, že to sú náklady, ktoré musia znášať spoločnosti, jednotlivci a podniky v prípade, že tu neexistuje skutočné medzinárodné súkromné právo. Som si plne vedomý, že som tu v spoločnosti zákonodarcov, ktorí praktikujú právo, ale moja perspektíva je trošku odlišná. Ja sa budem vyjadrovať skôr ako ekonóm a pokúsim sa vám predstaviť niekoľko príkladov. Práca, ktorú sme pre Európsky parlament vykonali, sa snažila identifikovať nedostatky aby sme mohli kvantifikovať náklady na nie Európu. To je koncept, ktorý sme používali na to, aby sme bránili a podporili vytvorenie jednotného trhu. A vždy to platí, keď chceme odôvodniť intervencie na Európskej únii, ktoré majú pridanú hodnotu. Pozrieme sa na to, ako tieto náklady môžu byť znížené vďaka aplikácii medzinárodného súkromného práva. Ja budem veľmi vďačný, keď predniesiete vaše pripomienky za účelom zlepšenia to, tohto príspevku. Kľúčovým konceptom ceny nie Európa sú náklady e, vzhľadom na rozličné právne režimy v jednotlivých členských štátoch. To sa môže vyriešiť aplikáciou medzinárodného súkromného práva. Čo je to? E, k jeho definícii nemám veľa čo dodať. Ide tu o uznanie rozsudkov a iných opatrení, ktoré môžu viesť k redukcii týchto nákladov. Rovnako budem hovoriť aj o výhodách kodifikácie um, medzinárodného súkromného práva. Aké sú teda skutočné náklady nie Európy, ako ich môžeme znížiť? Ako som už povedal, je to na, sú to náklady e, pre občanov, pre mladistvých, je to isté obmedzenie slobody pohybu, e, z aplikácie súkromného a rodinného práva. To je náklad právnej istoty, najmä pokiaľ ide o každodenné riadenie záležitostí väčšiny občanov Európskej únie. Rovnako to znamená vyššie náklady v oblasti služieb a majetkov, najmä teda pokiaľ ide o cezhraničné aktivity. A to všetko potom e, vysvetľuje príliš e, vysoké náklady alebo ceny v oblasti investícií a to potom bráni usadzovaniu sa e, podnikov v cezhraničnom režime a príliš vysoké náklady. Tieto rozdiely potom môžu samozrejme prispieť k istému typu odradenia členských štátov od takýchto krokov a zvýši, zvýšia sa náklady produkcie majetkov e, a takisto aj nákladov na pracovnom e, trhu. Máme tu cezhraničnú mobilitu, ktorá je v Európskej únii relatívne obmedzená. E, pre podniky tak tieto náklady e, predstavujú takisto náklady spojené s občanmi. Zoberme si taký manželský pár, ktorý sa rozhodne uzavrieť manželstvo v inom členskom štáte a je to podnik, ktorý chce investovať v druhom členskom štáte. A tam sa potom samozrejme aplikujú rôzne právne postupy v dôsledku rozdielov medzi jednotlivými členskými štátmi. E, veľmi často potom dochádza k veľmi nákladnému riešeniu sporov. Niekedy ľudia dávajú prednosť tomu, že nebudú jednoducho e, investovať kvôli nákladov a to potom má dopad aj na tie najslabšie oblasti. A pokiaľ ide o porovnanie nákladov a ziskov, tak treba si uvedomiť, že sú tu isté náklady, ktoré e, vyplývajú práve z toho odraďovania od transakcií. Napríklad spotrebiteľ si radšej kúpi niečo na miestnej úrovni, namiesto toho, aby to kúpil v inom členskom štáte, pretože sú tu možné vyššie náklady práve z tohto titulu. Máme tu zaujímavú štúdiu spotrebiteľského práva, tam sme skúmali rovnaké produkty, a vzhľadom na rozdiel, teda najmä vzhľadom na rozdiely e, v DPH, kde ľudia platili z, a za rovnaké výrobky aj u rovnakého spotrebiteľa rozličné ceny, len vďaka tomu, že tu išlo o cezhraničné nákupy výrobkov. E, pokiaľ ide o výdavky ľudí v rodinných záležitostiach, máme čoraz viac medzinárodných um, párov a ja medzi nepatrím, pretože moja manželka je francúzska. Samozrejme, že sú tu isté obmedzenia právne, emocionálne, pri niektorých prianiach a pri e, riešení sporov a to všetko môže istým spôsobom obmedzovať slobodu pohybu. A má to potom dopad aj na pracovný trh. Pokiaľ ide o vyššie náklady na tovary a služby, tak podniky nechcú spotrebiteľom predávať výrobky v cezhraničnom režime, pretože sa musia pripravovať na iné e, podmienky v podnikaní a na iné E, práva spotrebiteľov a potom je to samozrejme aj neistota, pokiaľ ide o náklady na riešenie sporov. Spotrebitelia sú často potom v neistote, či budú môcť svoje nároky uplatniť. To potom vedie k rozličným cenám za rovnaké služby a za rovnaké tovary, niekedy dokonca aj od rovnakého dodávateľa. No a potom sú tu ešte ďalšie veci, ktorých sa to týka, a to je napríklad platobná neschopnosť podnikov. Niekedy nie sú schopné zriadiť svoje pobočky, lebo je tam veľká neistota ohľadne platobnej neschopnosti a potom jednoducho um, sa môže stať, že s nimi zahraničné firmy nechcú obchodovať, pretože sa považujú za druhoradé e, v rámci e, poradia pri vyrovnávaní, pri bankrote, pri nútenej, e, nútenom dohľade alebo pri ďalších e, podobných situáciách. Takže ide tu o alokáciu hospodárskej činnosti v rámci EÚ, čo samozrejme potom vedie ešte aj k tomu, že aj na trhoch verejných zákazok sa musíme e, často máme väčšie výdavky, ako by sme museli mať. No a to má samozrejme potom dopad na udržiavanie nerovnováhy aj na pracovnom trhu. Niekde je vysoká miera nezamestnanosti, ale ešte stále sú tam strety medzi E, ponukou a dopytom v niektorých členských štátoch a v niektorých sektoroch, čo zvyšuje náklady a znižuje našu konkurencieschopnosť. Takže tu je obrovský potenciál. My budeme tieto veci riešiť, hovorila o nich štúdia, e, k tým sa tu ďalej nebudem zaoberať, ale skôr by som sa dotkol otázky úpravy e, majetku v manželstve. Samozrejme, že medzi jednotlivými členskými štátmi existujú rozdiely v právnom režime, ale hlavným problémom je neefektívne a neúčinné riešenie likvidácie v medzinárodnom majetkovom režime. To znamená, že pokiaľ má rodina nejaké zdroje a majetok v rozličných členských štátoch, tak to môže byť oveľa zložitejšie. Koho sa to týka najmä? prežívajúcich manželských partnerov alebo bývalých manželských partnerov z Medzinárodného manželského zväzku v prípade úmrtia alebo rozvodu. E, dôsledkom sú osobný stres, vysoké náklady, čas, stratený čas a rôzne prieťahy. Aký má tento problém rozmer? V Európskej únii máme asi 122 miliónov manželství, a tam máme potom asi 22 miliónov e, registrovaných partnerstiev a manželstiev, ktoré majú nejaký medzinárodný prvok. Teda 120 miliónov manželstiev a 20 miliónov manželstiev má medzinárodný prvok. 3,5 milióna manželstiev, ktoré boli uzatvorené, žije vo inej ako v, vo svojej krajine. Bohužiaľ, alebo našťastie, existujú aj také manželstva, alebo teda bohužiaľ, dochádza aj k rozvodom e, manželstiev alebo e, k odluke v dôsledku úmrtia. Ale štatistiky v tejto oblasti sú veľmi nespoľahlivé Problémom v takejto situácii je, že keď máte problémy, snažíte sa to nejako vyriešiť a stanoviť ich cenu. Aké náklady sú pri uzatváraní manželstva alebo partnerstva? Sú tu potenciálne náklady za účelom vyjasnenia práv. Príležitostne sa dá obmedziť právo manžela predať majetok a to prináša potom právne náklady, potom sú tu ďalšie právne náklady, ktoré sa týkajú rozvodov a vyjasňovania majetkovo právnych záležitostí, najmä v prípade sporných prípadov. Ja tu mám takú tabuľku, ktorá ukazuje rozmery. Máme tu napríklad pripomienky niektorých praktikov ohľadne frekvencie vznikov sporov a nákladov na jednotlivé fázy sporov v medzinárodných manželstvách. E, v prípade manželstiev, ktoré žijú v zahraničí, a majú majetok v zahraničí. Tam sme našli rozdiel 1,1 miliardy za rok. Samozrejme, že toto je veľmi e, citlivé na všetky kľúčové predpoklady, ktoré sme zvolili veľmi skromne a mali sme celkovo taký konzervatívny prístup k tejto k týmto údajom. E, zaratovali sme iba e, priame náklady, žiadne iné Možno, že keby sme zarátali nepriame e, vedľajšie náklady, tak by to e, bolo oveľa vyššie. V našom posúdení nákladov pre Európsku komisiu sme odhadovali aj to, do akej miery by tieto náklady mohli byť znížené návrhmi, ktoré sú teraz na stole. No a v rámci našej práce pre Európsky parlament budeme zisťovať, či by bolo možné podobne pristupovať aj k iným oblastiam, kde existujú isté medzery, o ktorých nám už predrečníci hovorili. Čiže ja vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Bozek, za Chcem sa vám poďakovať za to, že ste nás oboznámili s problémom, s ktorým sme konfrontovaní v každodennom živote. Tu v Európskom parlamente sme si plne vedomí, že existuje veľké množstvo možností, že existuje obrovský priestor, v rámci ktorého by bolo možné harmonizovať, vytvárať európske pravidlá a riešenia. A vy si celkom správne poznamenali, že tieto európske riešenia znížia náklady a môžu, zvý, môžu takisto nás baviť istého emocio, istej emocionálnej záťaže. Samozrejme, že toto je aj priestor pre správne fungovanie občanov aj podnikov. A teraz by som rád vedel, aké sú vízie, aké stanoviská a názore majú naši e, kolegovia z národných parlamentov. A otvár, otvoríme teraz kolo otázok a odpovedí v rámci diskusie, kde sa zúčastnia, ktoré sa zúčastnia aj jednotliví členovia parlamentu. Pán Masip, dávam vám slovo. Ďakujem, vážený pán predseda. Ja som e, predsedom tohto parlamentu a samozrejme aj členom e, právneho výboru. A veľmi považujem za veľmi zaujímavú možnosť, že som si vás dnes mohol vypočuť. Samozrejme, že že nebudem sa môcť kvôli inej povinnostiam zúčastniť popoludňajšieho zasadnutia, kde vystúpi môj kolega Lene a ďalší kolegovia e, z právneho výboru. Ale to, čo som si teraz tu vypočul, e, sú tam niektoré veci, ktoré ma veľmi zaujímajú. My v Európskom parlamente sa snažíme nejakým spôsobom to riešiť. A to je práve téma nákladov a ako povedal pán Bozet, tieto náklady sú skutočne veľmi vysoké a vedú k nedostatku slobody, k nedostatku rýchlosti riešenia medzi e, vnútorných európskych záležitostí. A vlastne záver, ktorý pán notár Prajer e, e, skonštatoval ja ako právnik a notár, ktorým som bol až do roku 2004, keď som sa stal členom Európskeho parlamentu, mám skutočne veľmi negatívnu skúsenosť z mojej advokátskej praxe. Keď som bol mladým advokátom v 60. rokoch, teda hovorím takmer o polstoročí, a poprvýkrát som e, riešil veci v hlavnom meste jednej z španielskej provincie, prišiel som na to, že veľká väčšina vlastne kancelárií v mojom meste bola nepriateľom zmierovacieho konania. Nehovorím o zmieraní. Nie, oni chceli e, súdne spory za každú cenu. Bolo málo sporov, ale advokáti chceli ešte viac súdnych strojov. To bola tá smutná realita. Ale za toto polstoročie sme tu medzi politikou a advokátskou praxou, som túto panorámu sledoval a zistil som, že veci sa vyvinuli pozitívne a to vďaka teda e, komplexnosti práva medzinárodnej situácii, že tu došlo e, trošku k zmene v tejto panoráme v prospech toho, že dnes skutočne je oveľa dôležitejšie pristúpiť e, ku zmierovaciemu konaniu, k sprostredkovaniu zmierenia ako k súdnym sporom. A pán Prajer veľmi dobre povedal, keď, a keď sa spýtal auditoria, či skutočne e, mediácia zníži alebo nezníži tieto náklady. Odkedy v Európe do, do advokácie sa e, vniesol systém amerických honorárov, podľa čoho advokáti sa nechávajú platiť za hodiny, minúty a niekedy za sekundy, tak e, ak potom takéto zmierovacie konanie je samozrejme, že tam potom náklady e, sa veľmi málo odlišujú od nákladov na súdne spory. Ale e, v členských štátoch a v Európskej únii by sme mali chytiť, e, ako hovoríme v Španielsku, býka rovno za rohy a mali by sme prijať atraktívny systém. Teda nemali by sme pristupovať k sprostredkovávaniu len za účelom výsledkov mali by sme sa venovať etickej príprave týchto mediátorov, sprostredkovávateľov, to je veľmi dôležité, ale mali by sme takisto dbať o to, aby členské štáty mali taký, e, takých advokátov, ktorí by e, vlastne sa mali orientovať na tému e, zmierovania ako riešenia problémov. Vystúpi e, tu jedna profesorka z Birminghamu, ja som mal v Birminghame profesionálny prípad veľmi ťažkého zmierovacieho konania a nakoniec sa nám to podarilo zmieriť v tretej krajine, pretože v Británii e, boli náklady na advokátov veľmi vysoké. A ja si myslím, že pán Prajer, vy ste sa dotkli tej skutočne veľmi dôležitej otázky, ako zmeniť európsku mentalitu v oblasti zmierovania. A ako školiť advokátov v členských štátoch, aby sme pokročili dopredu v takej e, fundamentálnej veci, ako to už bolo povedané, a chceme skutočne oveľa ľahšiu a komunikatívnejšiu Európu, ktorá by bola oveľa pružnejšia vo všetkých e, transnárodných a nadnárodných otázkach, musíme túto otázku vykonať. A preto som veľmi rád, že ste tu dnes a vaše slova nás podporujú, nám dodávajú E, akýsi stimul tu pre nás v parlamente, aby sme vnútili isté kritéria prúžnosti, ktoré sú naozaj nevyhnutné pre advokátov, ale takisto aj pre občanov a to ešte viac. Ďakujem. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Veľmi pekne vám ďakujem za komentár nášmu španielskému kolegovi máte iné otázky, iné pripomienky, vystúpenia, komentáre. Pokiaľ ide o túto zložku nášho workshopu, ktorý práve sme ukončili, nevidím, že niekto nemá záujem vystúpiť, takže teraz prejdeme k ďalšiemu e, bodu nášho programu. Chcem vám pripomenúť, že dokumentácia je zverejnená na webovej stránke. Prosím vás, všimnite si internetovú adresu. A teraz prejdeme k ďalšiemu vystúpeniu, k druhému panelu nášho workshopu. Budeme riešiť problematiku Rím 2 a smernicu o poistení motorových vozidiel. Máme dvoch vystupujúcich. Mm, Priorit prvé e, najskôr vystúpi pani Ansger Staudinger z Univerzity v Bielefelde. Nech sa páči. Sehr geehrte Damen und Herren. Dámy a páni, dopravné nehody sú veľkým fenoménom na jednotnom trhu a vlastne aké musia byť cieľe európskeho zákonodarcu. Isté právna istota, právna jednota a vyvážiť tie rozličné záujmy. Je tento cieľ už dosiahnutý? Podľa môjho názoru iba z časti. Chcel by som to popísať na krátkom príklade. Napríklad niekto z Nemecka ide do Belgicka z súkromných alebo pracovných dôvodov a tu v Belgicku sa mu stane dopravná nehoda a tu vystáva otázka, v, ktorej, v ktorom štáte môže koho zažalovať. Isté, keď sa vráti do Nemecka, môže si povedať, že aha, dobre, možno toho belgického vodiča by sa mohol zažalovať v praxi, to ale asi neprichádza do úvahy, lebo ekonomicky atraktívnejšie pripadá žaloba, žaloba proti e, tomu zahraničnému poistiteľovi povinného ručenia. ručenia. A to bude teda moja téma. Ako iste viete, tak ten poškodený, ktorý žije v Nemecku, by mohol teda zažalovať tú belgickú poisťovňu nielen v Belgicku, ale dokonca aj v Nemecku. V súčasnosti to totiž to umožňuje nariadenie Brusel 1 a ani v budúcnosti sa na tom nič nezmení. Ani reformované, aj reformované nariadenie Brusel 1 umožňuje pri, e, žalobu predložiť v domácom štáte proti tomu poistiteľovi e, v zahraničí. To sa týka napríklad aj Dánska a máme identické pravidlá v rámci dohovoru z Lugána. No a aká je situácia v rámci medzinárodného súkromného práva? Ak sa teda podá žaloba zo strany poškodeného, napríklad Nemecku, tak, tak nemecký súd uplatní nariadne Rím 2. To neplatil vo všetkých e, členských štátoch. Sú také členské štáty, ktoré uplatnia Hákský dohovor. Dánsko napríklad uplatňuje svoje vlastné sú, medzinárodné súkromné právo. Takže máme diálnicu s tromi, diál, s tromi prúhmi, tak povediac, v oblasti medzinárodného súkromného práva a žiaľ táto diálnica očividne nevedie vždy k tomu istému cieľu. To znamená, že žiaľ v súčasnosti tu máme situáciu, že tu máme rozličné tri právne základy, ktoré môžu viesť k rozličným typom materiálneho práva. Takže tak povedať, existuje tu forum shopping, to znamená, že obeď, ktorá podá priamu žalobu voči zahraničnému poistiteľovi, môže ju podať nielen doma, ale samozrejme aj v tom štáte, kde má sídlo ten poistiteľ. A podľa toho miesta žaloby sa potom začne uplatňovať Rím 2, Hákska dohoda o cestnej premávke alebo dánske e, medzinárodné súkromné právo. No a v končnom dôsledku to má samozrejme vplyv aj na rozhodné právo. Takže vidíme, že cieľom právnej jednoty tento cieľ v právnej jednoty v oblasti medzinárodného súkromného práva nie je zabezpečený. Čo to znamená z hľadiska právnej istoty? Ak e, dojde k nejakému súdnemu sporu v Nemecku, a teda obeď podá žalobu v Nemecku voči e, belgickej poisťovni, tak žiaľ musíme skonštatovať následovné. Nemecký súd Ehm, má teda medzinárodné právomoci v tejto oblasti, ale prostredníctvom Rímu 2 musí uplatňovať zahraničné právo. Čo to znamená zahraničné právo v rámci takéhoto súdneho sporu? Uplatňovanie zahraničného práva je veľmi rozdielne v jednotlivých štátoch. V Nemecku sa uplatňuje základný princíp, že vlastne e, sa to uplatňuje prostredníctvom e, určitého úradného postupu. Nie je to všade tak, sú aj rozličné kultúry v oblasti procesov, procesného práva, to znamená, že v Nemecku e, súdca musí pover, poveriť e, e, znalca, aby to posúdil. To znamená, že tam, kde sa uplatňuje sanečné právo, tie procesy trvajú veľmi dlho a sú veľmi nákladné. Okrem toho je tu ešte aj to riziko, že nemecký súd napríklad pri uplatňovaní zahraničného práva v konečnom dôsledku tak povedz, odovzdá svoju, svoje kompetencie do rúk e, znalca. Takže či potom to rozhodnutie nemeckého súdu je bezchybné, no áno, môže to tak byť, ale tá pravdepodobnosť, že nastane nejaká chyba, je väčšia ako keď e, ako keby teda to právo, to zahraničné právo uplatňoval ten súd v danom štáte. Takže tá predvydateľnosť e, vidíme v tomto prípade nie je rovnaká ani pre advokátov, právnikov v Nemecku, ale nie pre jednotlivé zmluvné strany, lebo samozrejme je jasné, že pre nemecký súd v rámci Rímu 2 existuje možnosť v mysle úvodného ustanovenia 33, že uplatňovanie zahraničného práva môže byť do určitej miery modifikované. Dokonca je tu aj to, tá výhrada e, verejného poriadku. To znamená, že ten výsledok takéhoto postupu pred nemeckým súdom, pokiaľ ide o zahraničné právo, nie je predvídateľný. To znamená, že právna istota nie je garantovaná. Takže v končnom dôsledku to vedie k následnej situácii. E, Sice môže e, ten poškodený vo svojom štáte pôvodu prísť so žalobou, ale bude sa uplatňovať zahraničné právo v mnohých prípadoch, čo potom vedie k tomu, že ten proces bude drahší každom prípade bude trvať aj dlhšie, kým sa zistí, ako sa bude uplatňovať to zahraničné právo a z hľadiska výsledku nie je to predvídateľné. Aké boli teda možnosti, ako by sa dalo riešiť iným spôsobom? V mojom dokumente som navrhol, aby sa vykonala jedna vec. Samozrejme, nariadenie Brusel 1 zostane tak, ako to je. Tam pôjde o to, eh, tú súdnu príslušnosť pre toho poškodeného, bo tam vlastne tá situácia, že poškodený má možnosť e, podať žalobu a na domácom súde proti tej, voči tej poistení v zahraničí. A to sa týka napríklad aj e, pracovných záležitostí, pracovných záležitostí, ako aj ochrany spotrebiteľov. Spotrebiteľ má možnosť e, žalovať proti tej silnejšej strane podľa možnosti doma. Ak ale potom nemecký súd, ako teda v našom prípade spomínali, má medzinárodnú súdnu príslušnosť, tak potom pre ten priamy nárok voči zahraničnej poisťovni by sa malo uplatňovať e, domáce právo, teda lex fóry. Prečo toto vlastne spadá aj toto pod európske právo? Priamy nárok je právny nástroj, ktorý e, platí na európskej úrovni. Koniec koncov všetky členské štáty EÚ poznajú priame nároky voči zahraničnej poisťovni. To zapadá do celého obrazu preto, lebo v rámci Rímu 2, ako aj Háskseho dohovoru, je osobitné pravidlo pre priamy nárok. A konečnom dôsledku by to vlastne bolo iba doplnenie, iba potvrdenie, vykonávanie e, toho sídla súdu. Čo by z toho vyplývalo, keby domáci súd v rámci žaloby obete voči poisťovni mohol uplatňovať svoje vlastné právo? To by znamenalo, že vlastne nemuselo by sa zistovať, aké právo prichádza do úvahy, nebol by tam ten znalec, bolo by to rýchlejšie a bolo by tam menej chýb. Výsledok by bol predvídateľný pre všetky strany, pre právnikov a zároveň právna jednota a právna istota by boli dosiahnuté. Pre všetkým ale si musíme uvedomiť, že e, osoba trví, trpí na tie dôsledky vo, svo, vo svojom štáte a preto je dôležitý princíp reštitúcie. To znamená, že všetky škody v zmysle e, toho práva v tej krajine, kde sa nachádza e, tá osoba, by sa to malo riešiť. Takže chápeme, že toto riešenie nie je atraktívne pre poisťovateľov, aspoň teda takto oni hovoria, ale v končnom dôsledku to tak nie je. Totiž to, keď dojde k dopravnej nehode, tak e, to uplatňovanie toho domáceho práva nemusí byť drahšie ako proces, ktorý sa opiera o tú skutočnosť, že došlo k e, tým škodám v zahraničí. Je tu o tie náklady na zisťovanie a nie vždy by to bolo drahšie keby sa to riadilo podľa e, toho princípu toho štátu, kde e, žije osoba, ktorá bola poškodená. Takže dalo by sa povedať, že je to vlastne kalkulovateľné riziko, je tu možnosť aj zaistenia. E, áno, je to možné, poisťovacie spoločnosti povedali, že dá sa to vypočítať, je to iba čisto poisťovnícka matematická matematický postup, je to je určité riešenie, ktoré by ale z ekonomického hľadiska bolo rozumnejšie. Na politickej úrovni, čo by sa dalo vykonať? Myslím si, že je ťažko predstaviteľné povedať všetkým štátom, že sa musia riadiť Rímom 2 a na druhej strane tie štáty, ktoré sa riadia e, hákským dohovorom, že by vlastne museli s tým skoncovať. Čo by sa dalo ale vykonať, je, čo sa týka toho právneho na priameho nároku, tak by bolo možné vytvoriť určite špecifické ustanovenia v rámci nariadenia v tom zmysle, že ak teda poškodený vedie súdny spor doma, čo sa týka jeho nárokov voči poisťovni povinného ručenia, tak vlastne e, platí princíp lex fori, teda to právo toho štátu, kde žije e, ten poškodený. Je to špecifické riešenie, ustanovenie, ktoré sa týka tej konštelácie, že vlastne osoba má svoje sídlo e, v štáte, jednom štáte a ten poistivateľ v druhom štáte. Tak to sú prípady, ktoré sa týkajú jednotného trhu a pevne verím, že európsky zákonodárca bude mať tú silu to vyriešiť, lebo týmto pádom konečnom dôsledku tá možnosť toho priameho nároku a priamnej žaloby, to by bolo dobré, vytvorila by sa právna jednota, právna istota a primeraná náhrada pre všetkých zúčastnených. Bolo by to v záujme koniec koncov tak poškodeného, ako aj e, poisťovacieho sektoru. Ďakujem pekne. Bardzo dziękuję, panie profesorze, i oddaję... Ďakujem, pán, predsed, e, pán profesor. A e, teraz dávam slovo našmu ďalšiemu, našej ďalšej rečničke, e, pani Jenny Papetas z Univerzity v Birminghame. Ďakujem, pán predseda. Najprv by som chcela poďakovať tomuto výboru za to, že e, ma dnes pozvali. A ja budem hovoriť o podobnej téme, o ktorej hovoril pán profesor, keďže tu, na, tu hovoríme o E, smernici o poistení motorových vozidiel o nariadení Rím 2 a Hakskom dohovor. Ja by som chcela hovoriť o prepojení e, RIM 2 a Hakskému, Hakskom dohovoru. A viete, za 10 minút e, sa mi nepodarí nejak detálne hovoriť o dopadoch o, simultánneho o, aplikovania obidvoch režimov takže pokúsim sa hovoriť o vzťahu medzi týmito dvoma opatreniami a o neistote, ktorá vyplýva z jednotlivých pravidiel, ale aj z toho, že tie e, dva režimy e, vstupujú do vzťahu. Takže mm, ja potom ešte sa vyjadrím k tomu, ako by sa táto situácia mohla vylepšiť. A musím povedať, že pán profesor dospel k rovnakým záverom. Ja možno spomeniem len opatrenia, ktoré by mohli byť trocha iné. Motorové nehody, alebo teda neho, dopravné dohody vychádzajú z, jedno, z jednoduchej situácie ale v cezhraničnej situácii e, sa tu vyskytuje istá zložitosť a e, tá zložitosť vyplýva z toho, e, že treba zvoliť, ktoré právo sa bude uplatňovať. Napríklad Francúz, ktorý má stály pobyt v Par- Paríži, cestuje do Nemecka a prechádza cez Luxembursko. A e, potom e, Napríklad e, počas e, cesty e, bude cestovať v taxiku v Nemecku a tam príde k nehode a táto žena, ktorá cestuje tým taxikom, utrpí zranenia. Takže potom osloví poisťovateľa toho taxika na, a teda požaduje, po, po, zažaluje ho na súde a potom ide o to, ktoré, ktoré právo e, bude potrebné na uplatnenie toho nároku. E, toto sa týka nezmluvných e, záväzkov a treba určiť, či táto žaloba spada do týchto definícií alebo Eh, sa bude aplikovať Rím 2. Potom treba prejsť k článku 28 Rímu 2 a to, že Francúzsko podpísalo Hakský dohovor 2, eh, článok 28 stanovuje, že aplikácia dohovoru nemôže zabraňovať e, pravidlám Francúzska, ktoré musí aplikovať dohovor. V článku 1 sa stanovuje, že spory e, sa musia týkať občianskej nezmluvnej e, zodpovednosti. Je tu možnosť pre každý členský štát definovať každú situáciu podľa svojich pravidiel. Čiže definícia nezáväzných, e, nezmluvných záväzkov je e, podmienená autonómnej definícii rovnakého výrazu e, v Ríme 2. Ak sa Francúzsko bude navzávať, že tu ide o nezmluvné porušenie v pravidlách RONIM 2, tak sa Hakský dohovor nebude aplikovať na, na túto situáciu ale ak to bude v súhľade s Rímom 2, tak potom sa bude aplikovať Hakský dohovor. Čiže tu na je istý priestor neistoty. No a potom definícia článku 1, ktorá sa obsahuje, ktorá, ktorú obsahuje v dohovore, v Hakskom dohovore a to sa potom aplikuje na náš prípad. Článok 4 dohovoru Eh, aplikovateľné právo by malo byť luxemburské právo, pretože tam bolo zaregistrované dané vozidlo. A toto sa uplatňuje na um, takú nehodu, eh, ktorej účastníci eh, majú trvalý pobyt v inom štáte. A ak uplatniteľné právo zodpovedá trvalému pobytu um, obžalovaného tak potom e, Rím 2 sa bude aplikovať a potom aj nemecké právo. A ak nemecké právo uh, pre, predvída väčšie kompenzácie ako luxemburské právo, tak potom by sme uh, sa mohli odvolať na to, čo sa volá forum shopping, aby sa potom aplikovalo nemecké právo a pán profesor už hovoril o tejto situácii. Ale keby sme pokračovali na tom základe, že francúzsky súd bude aplikovať uh, e, Hakský dohovor, tak potom si môžeme klásť otázku, aký bude dopad pre poisťovňu. Je zaujímavé prečítať si článok 14 tejto smernice, ktorý hovorí, že poisťovňa poistenenca by mala rešpektovať právo, takže zohľadne právo miesta mm, registrácie vozidla. Takže podľa mňa je evidentné, že napriek tomu, že existuje RIM 2 a uh, Haxi dohovor, tak e, existujú ďalšie pravidlá. Článok 16 stanovuje, že je možné zvoliť si jurisdikciu pre isté um, veci. A to isté spomína aj článok 27. E, pravidlo DAA vlastne by mohlo prežiť e, tento dohovor. A pravidlo DAA by e, mala, malo rozriešiť tie obmedzenia, ktoré vytvára Hakský dohovor. Toto by sme nemali zanedbávať. Čo sa týka dopadu článku 14 sme si istí, že to nebude mať dopad na zodpovednosti. Smernica DAA článok 3 jasne stanovuje, že zodpovednosť E, zostáva v, na každom členskom štáte. Čiže čo sa potom stane s kompenzáciou? A tie odpovede už nie sú také jasné. Ustanovenia stanovujú, že poisťovňa stanovuje poistenie miest v, v súlade s miestom, kde prišlo k nehode a to môže znamenať, že v našom prípade, že ak sa bude aplikovať nemecké právo a nie luxemburské právo, a ak odškodnenie, ktoré stanovuje nemecké právo, je vyššie ako luxemburské právo, tak bude zaručovať toto luxemburské právo. Ale keď sa pozrieme na pravidlá DAA ohľadom ochrany poškodených, a to sa aplikuje na Európskom súdnom dvore, môžeme vylúčiť, že takéto ustanovenia sa budú aplikovať. Eh, poškodený môže si vybrať medzi dvoma alternatívami a mm, tá suma dvoch kompenzácií eh, môže byť potvrdená týmito obidvoma právnymi systémy čiže Rím 2 alebo Hákský e, dohovor. V našom prípade e, vlastne sa bude aplikovať luxemburské právo na zodpovednosť a nemecké, e, nemecký právny systém na kompenzáciu, na odškodnenie. Ale v každom prípade sú tu pochybnosti. Ďalšie pochybnosti sa týkajú uplatnenia práva v tomto prípade a preto je ťažké urobiť záver. A ten záver bude aj veľmi zvláštny. Eh, uplatniteľný, eh, uplatniteľný právny poriadok tu bude stanovený Hákským eh, dohovorom a aplikuje sa tu taký právny systém, ktorý umožní lepšiu prácu týmto súdom. Um, potom tu máme smernice DAA, ktorá zdôrazňuje ochranu poškodených. Takisto aj Rím 2 zohrá svoju úlohu a zložitosť mm, a neistota tu poukazuje na to, že tu chýba metodickosť. Vlastne tu som len načrtla jednotlivé nástroje. Myslím, že to stačí na to, že táto celá situácia by sa mala riešiť a napraviť. E, keď sa pozrieme na ustanovenia e, a informácie, tak e, je tu riziko pre poškodených, že budú e, trpieť následkami zahraničného práva a preto by bolo treba posilniť DAA a ochranu poškodených, aby sa mohli obrátiť na e, justíciu v mieste svojho trvalého pobytu. E, ďalšie informácie nájdete v tej správe, ktorú som napísala dnes a je to vlastne návrh, ktorý podal aj pán profesor Stralbinger. Ja som na začiatku možno poskytla taký hm, sofistikovaný príklad a ja som vlastne cestovala, ja takto budem cestovať za niekoľko týždňov, ale nepôjdem z Francúzska, ale z Veľkej Británie. A dúfam, že sa táto cesta podarí. Ďakujem. Bardzo dziękuję. Ďakujem za toto vystúpenie. Toto vystúpenie bolo posledné na našom predpoludnejšom programe. Takže teraz by som chcel poďakovať e, za vaše prezentácie, za to, že ste prišli sem do Európskeho parlamentu. E, všetky vystúpenia boli veľmi zaujímavé a Naši experti sú vám k dispozícii, ak máte nejaké komentáre a otázky. Nech sa páči, máte slovo. Ich möchte mich den Vorschlägen der beiden. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel pripojiť tomu, čo povedali naši experti a to skutočne ja som posledných rokov ako profesor na univerzite v Heidelbergu videl opätovné konania, niekde išlo vlastne o e, dopravné nehody, kde boli, ktoré sa buď stali zahraničí, alebo kde boli zapojení zahraniční štátni príslušníci, vždy išlo o tie priame nároky a vždy tu išlo vlastne o to, že bola tu otázka, aké rozhodné právo sa bude uplatňovať, či išlo o Grécko, Francúzsko, Belgicko a štáty. A takže tá otázka rozhodného práva v tejto oblasti je to zisťovanie veľmi zložité z hľadiska času. Skutočne potrebujeme na to posudky, ak e, teda si to tak eh, chceme, ak to chceme teda seriózne spracovať, trvá to pol roka, niekedy až 4 roka. No a musím to otvorene povedať, čo sa týka zahraničných poisťovní, tak oni sa snažia skutočne prichádzať s rozličnými prekážkami, snažia sa poukázať na to, čo je rozhodné právo v daných štátoch a skutočne nie je to nevyhnutné. Preto by som veľmi rád chcel podporiť tento návrh. Viem od ostatných kolegov, ktorí sa zaoberajú tiež eh, porovnávaní právnych systémov a ktorí sú pravidelne požiadaní o e, vypracovanie posudkov. Vieme, že takýchto prípadov je pomerne veľa. Napríklad v Kolíne je veľa takýchto prípadov. Tam je 30-40 až požiadaviek ročne. U nás máme tiež požiadavky. To sa netýka iba Nemecka, sa zúrazniť, týka sa to aj ostatných členských štátov, preto by sa v tejto oblasti mali vykonať nejaké kroky. Mám tu ale jednu výhradu. Všetky problémy sa nedajú vyriešiť iba E, tým, že by sa uplatnilo to ako rozhodné právo práva v tom štáte, kde e, žije poškodený. E, máme kolegov v Kolíne, ktorí boli použití ako experti, aby rozhodli o tom, aká maximálna rýchlosť je vlastne povolená pre pre nákladné vozidlá v diálnič, diálničných privádzačoch v Holandsku. Sú to všetko zložité otázky. No a ďakujem pekne. Ďakujem, pán profesor Hes za vaše úvahy. Plne s vami súhlasím, čím viac bielých miest bude, tým viac priestoru pre e, všetky fenomény, ktoré sú veľmi, e, veľmi škodlivé pre občanov, bude. My e, máme v záujme mať taký právny poriadok, ktorý by bránil všetkých ľudí a všetkých občanov v tomto spoločnom priestore. Ešte sú tu nejaké ďalšie pripomienky? Možno niekto z Európskej komisie si želá vystúpiť. Európska komisia. Pani Mišu, nech sa páči, dávam vám slovo. Ja s vami plne súhlasím, pokiaľ ide o komisiu, tak tento rok aj na budúci rok eh, chceme preskúmať úplne kompletne všetky témy, e, ktoré sa tu dnes spomenuli. Samozrejme, že vám nemôžem povedať, aký bude výsledok e, tohto e, vyčerpávajúceho skúmania, ale určite to otvorí debatu, ktorá môže slúžiť ako základ pre ďalšie následné rozhodnutia. Takže to sú naše úmysly. Veľmi pekne ďakujem, pani Mišu. Ďakujem aj vám všetkým za účasť na tomto prvom zasadnutí nášho workshopu. Ak si nikto iný neželá vystúpiť, tak um, prerušíme naše stretnutie a pozývam vás, aby ste sa vrátili o 15. hodine. Vrátime sa k našej práci. E, bude nám predsedať pán Lechner, ja ho srdečne zdravím a on bude predsedať nášmu tretiemu popoludnejšiemu zasadnutiu. Ďakujem vám za vašu prítomnosť, za vašu účasť a dovidenia o tretej.